Good morning. Bonjour à tous. Please be seated. And uh, please be A vítajte na tomto osobitnom vypočutí ohľadom charty základných práva a slobôd v rámci Lisabonskej zmluvy a Chcem vám povedať, že vás všetkých vítam, vážení poslanci a poslankyne, vážení účastníci dnesného, dnešného stretnutia na tomto seminári. Chcem vám všetkým veľmi pekne poďakovať za vašu prítomnosť a mimoriadne chceme poďakovať aj jednotlivým osobnostiam, ktoré nás tu sprevádzajú. Máme tu mimoriadného hostia, pani eh, komisárku, podpredsedničku komisie Vivian Redingovú. Je to druhá časť pracovného stretnutia, ktoré sa začalo včera a ktoré sa koná tu v sídle Európskeho parlamentu. Základným cieľom je práve vyslať taký impuls z výboru LIBE, um, aby sme začali skúmať dopady Charty základných práv a slobôd na oblasti bezpečnosti, spravodlivosti a justície. Dnes si budeme môcť vypočuť veľmi veľa zaujímavých vystúpení, príspevkov e, v rámci tejto témy. Máme vlastne ako jeden z takých referenčných bodov pre budúcu legislatívnu oblasť. Ako ako legislatívci, ako základný legislatívny orgán, ktorý má tieto kompetencie e, z Lisabonskej zmluvy, je táto oblasť pre nás mimoriadne citlivá, pretože práve táto oblasť um, hovorí o ochrane základných ľudských práv a slobôd, o ochrane ľudskej dôstojnosti, tak ako by mala byť chránená a ako by mala byť ako by mala byť obraňovaná jednak v oblasti justície, ale zároveň aj rôznymi súdnymi um, právomocami alebo tá teda súdmi jednotlivých členských štátov je to neustály interaktívny dialog, obohacujúci dialog, ktorý majú jednotlivé súdne systémy v rámci Európskej únie e, v oblasti, v oblasti aplikácie sústredných kružníc e, pri ochrane základných práv a slobôd, pri ochrane našich občanov e, v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. A neustále si musíme pripomínať, že Všetci títo občania sú našimi spoločnými občanmi bez ohľadu na to, z ktorého členského štátu pochádzajú. Takže v tejto tretej časti sa budeme sústreďovať na skúsenosti Európskej agentúry pre ľudské práva a slobody. Budeme sa pozerať na akademický pohľad, na, eh, budeme tam mať zástupcov akademických inštitúcií z národných eh, inštitúcií, eh, ktoré sa zoberajú ochranou základných práv a slobôd. Chcem všetkým pripomenúť, aby tí účastníci, ktorí sa chcú ozvať alebo ktorí chcú vystúpiť, aby informovali tento stôl, predsednícky stôl prostredníctvom zdvihnutia ruky alebo nám môžete zašlať, zaslať vaše meno a inštitúciu a my vás zaradíme do zoznamu rečníkov. Bez ďalších rečí môžeme dať teraz slovo pani komisárke Vivian Redingovej. No a bez, bez, teda bezprostredne môžeme prejsť po jej vystúpení e, k kolu otázok, ktoré patria pani komisárke Redingovej. Takže nech sa páči, pani komisárka. Ďakujem pekne, pán predseda. So vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti sme dosiahli naozaj skutočný prelom, historický prelom. Pretože Teraz máme právne záväznú chartu, ktorá je našim vlastným katalógom základných práv. Teraz, keď tento katalóg máme, musíme ho uplatniť do praxe. No a práve z tohto dôvodu komisia neskôr počas tohto roka predstaví oznámenie, v rámci ktorého vytýčime našu stratégiu, ako, ako túto chartu Um, vynúcovať, ako ju uh, reálne spustiť um, do praxe. A cieľom je v podstate efektívnym spôsobom um, zefektívniť vynúcovanie týchto práv a slobod pre všetkých občanov, ktorí žijú v Európskej únii. Pristúpenie Európskej únie k dohovoru o ľudských právach je ďalším výrazným stimulom pre ambicioznú politiku v oblasti základných práv a slobôd. Európsky, súd, Európsky súdny dvor pre ľudské práva a má príležitosť intervenovať do európskych otázok, a to v tých prípadoch, keď je Európska e, únia tým strojcom alebo tvorcom e, legislatívy a zároveň, keď členské štáty majú takúto legislatívu implementovať. A práve preto táto charta bude v samotnom strede, bude to akýsi základný kompas všetkých týchto politík a zároveň ich implementácie v reálnom čase. V rámci kolégia komisárov táto charta musí e, usmerňovať akcie a kroky všetkých služieb komisie. Môžete si pripomenúť, že 3. mája všetci komisári e, prisahali pred Európskym súdnym dvorom to, že budú rešpektovať túto chartu a to pri výkone svojich povinností a funkcií. Dovolte mi dať pár príkladov, napríklad oblasť bezpečnosti. Je to oblasť, v rámci ktorej by sme mali preukázať svoj záväzok voči tejto charte v praktických pojmoch. Bezpečnostná politika a základné práva musia stále a vždy kráčať ruka v ruke. A forma garancií zo strany členských štátov a Európskej únie v oblasti rešpektu pre tieto základné práva, to nám vytvára lepší predpoklad pre napredovanie v oblasti boja proti terorizmu a organizovanému zločinu. Mimochodom, toto je explicitne vytýčené v rámci štokholmského programu. Aktivity boja proti terorizmu musia byť vykonávané s plným rešpektom pre základné práva. A teda, akým spôsobom budeme ďalej napredovať. Mojou prvou prioritou je zabezpečiť, že Európska únia v rámci svojho prístupu rešpektuje túto chartu pri tvorbe legislatívy. A to by malo začínať už na samotnom začiatku, už na samotnom počiatku tvorby európskej legislatívy, a to práve pri príprave návrhov zo strany komisie. Komisia je odhodlaná zabezpečiť systematické a prísne monitorovanie súladu svojich návrhov e, s touto chartou. A takýmto spôsobom pevne veríme, že e, budeme v rámci celej komisie e, upevňovať skutočnú a úprimnú kultúru ľudských práv. Napríklad v oblasti prieskumu nových iniciatív konzultačné dokumenty, napríklad zelené knihy, ktoré komisia pripravuje, by mali vytyčovať základné dopady na ľudské práva budúcich pripravovaných iniciatív a takáto takáto vlastne vizionárska príprava umožní členským štátom a jednotlivým aktérom vlastne pripraviť sa na možnú implementáciu takýchto budúcich iniciatív. No a potom sa k tomu, potom sa dostávame k posudzovaniu dopadov dopadov na základné práva a slobody nových pripravovaných legislatívnych návrhov. Rada by som Rada by som zahrnula tento rozmer do všetkých dopadových analýz. A teda, dopadové analýzy by mali identifikovať, ktoré základné práva môžu byť daným návrhom ohrozené alebo obmedzené a mali by sme systematicky posudzovať vlastne dopad každej z legislatívnych alternatív na základné práva a slobody. Takáto dopadová analýza musí popisovať dopad interferencie s týmito právami a zároveň musí vytyčovať nevyhnutnosť pre takúto interferenciu. No a keď hovorím, keď to hovorím, tak tým myslím aj to, že by sa to nemalo diať len na úrovni komisie. Rovnako by sa to malo diať aj na pôde rady. Keď napríklad pri eh, kriminálnej legislatíve alebo teda trestnoprávnej legislatíve rada chce urobiť návrh, väčšinou sa nevykonávajú dopadové analýzy akéhokoľvek typu. Eh, aspoň v súčasnosti nie. A myslím si, že parlament by mal trvať na tom, aby takéto, aby takéto analýzy boli. Dve. Jedna, jedna by mala byť vlastne normálna dopadová analýza a druhá a eh, druhá by sa týkala základných práv a slobôd. Využitie charty ako akéhosi kompasu, by, nemalo, by sa nemalo zastaviť eh, pri tejto, pri tejto prvej fáze iniciatívy. Mali by sme takýmto spôsobom vlastne dohliadať na celý legislatívny proces, tak aby sme zabezpečili, že finálny text, ktorý sa objaví eh, po diskusiách medzi parlamentom a radou, eh, bude tiež v súlade s touto chartou. A práve do toho vstupuje kolektívna zodpovednosť všetkých inštitúcií. A teda potrebujeme zabezpečiť, že ten záverečný kompromis na pôde rady a v Európskom parlamente, že budú overené e, ohľadom toho, či sú v súlade s touto chartou. A to bolo tiež explicitne počerknuté Európskou radou v rámci štokholmského programu. A práve preto potrebujeme na interinstitucionálnej úrovni vidieť, ako to dokážeme akým spôsobom dokážeme tieto pozmeňujúce návrhy posudzovať a zároveň ako, ako tieto komplexné kompromisy dosiahnuť bez toho, aby sme ignorovali základné práva a slobody. Myslím si, že všetky tieto otázky musia byť preskúmané a e, skúsenosť výboru LIBE bude v tomto smere rozhodne veľmi nápomocná. A ako som už povedala, to musí platiť aj pre členské štáty napríklad v oblasti spolupráce pri trestnoprávnych záležitostiach a kriminálnej spolupráce, rovnako ako aj pri spolupráci policajných orgánov. E, takéto iniciatívy, hoci budú pomerne vzácne, musia byť sprevádzané dopadovou štúdiou, ktoré budú rozhodne preskúmavať ich dopad na základné práva a slobody. Teraz máme teda text pripravený a inštitúcie o tomto texte hlasovali teraz tento text musíme implementovať do európskej legislatívy, a to zo strany členských štátov. No a práve preto komisia bude používať všetky nástroje, ktoré má k dispozícii v rámci zmluvy, tak aby zabezpečila súlad, súlad národnej legislatívy, ktorá transponuje európsku legislatívu s touto základnou chartou. A ako som vám už povedala, eh, na začiatku tohoto vypočutia nebudem sa báť spustiť eh, procedúry alebo teda postupy mm, narušenia európskeho práva tam, kde to bude nevyhnutné. A, vážené dámy a páni, vážený pán predseda, a táto časť vypočutia eh, za účasti Agentúry pre základné práva a slobody akademického sveta a občianskej spoločnosti je veľmi dobrou príležitosťou počerknúť potrebu pre viac konkrétnych informácií ohľadom situácií priamo v teréne agentúra môže zohrávať kľúčovú rolu v tomto procese a to prostredníctvom poskytovania komparatívnych a dôveryhodných dát ohľadom situácie v 27 členských štátov. A to v tých oblastiach, kde Európska únia môže konať. Občianská spoločnosť a experti majú unikátny vhľad do každodenných problémov, ktoré existujú priamo v teréne. A práve preto potrebujeme ich vstup s cieľom e, dosiahnuť všetky tieto, dosiahnuť to, aby tieto vstupy boli užitočné, e, bude komisia vydávať výročnú správu o uplatňovaní tejto charty, a to predovšetkým z pohľadu európskych inštitúcií. Správa bude monitorovať napredovanie pri e, uplatňovaní tejto charty, a to v oblastiach, kde má Európska únia právo moci konať. A to musím vždy počiarknúť a budeme dávať príklady dopadu Európskej charty v konkrétnych a špecifických prípadoch európskej intervencie. A táto správa, táto výročná správa potom samozrejme umožní aj každoročnú debatu o tejto politike, a to na pôde Rady a Európskeho parlamentu ohľadom toho, čo bolo vykonané a zároveň čo treba spraviť. Predpravdepodobne ste už pochopili, že toto rozhodne nie je len práca zodpovedného komisára za túto oblasť. Toto je rozhodne práca pre všetky inštitúcie, všetky orgány a všetky zainteresované strany, ktoré musia spojiť svoje úsilie tak, aby sme túto chartu dokázali e, uplatňovať v každodennom živote. Táto charta nie je len akýsi, akási inštitucionálna záležitosť, je to kompas, je to kompas pre to, čo každá inštitúcia, každý členský štát e, musí robiť v konkrétnych e, pojmoch. Prostredníctvom právne záväznej charty sa dostávame do novej fázy e, budovania európskej integrácie. Som si istá, že sa môžem spoliehať na podporu parlamentu, rady a členských štátov, tak aby sme dosiahli skutočnú kultúru aplikovania a uplatňovania tejto charty v každodennom živote. You, Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz otváram priestor pre diskusiu. Máme tu niekoľko poslancov, ktorí by chceli vystúpiť. Napríklad Kinga Gál. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako spravodajkyňa v mene výboru LIBE, ktorá má na starosti otázku základných práv a slobôd. Som naozaj veľmi vďačná za toto vypočutie. Je to, bolo to veľmi užitočné už včera a som opäť e, veľmi rada, že tu máme aj vašu účasť, pani komisárky, aj predsedu výboru Viem, že sa nezíte veľmi dobre, eh, ale dokázali ste prísť, dokázali ste vystúpiť dnes do poludnia a musím povedať, že za mňa úplne súhlasím hodom toho, čo ste povedali o úlohe komisie v tomto, v tomto uplatňovaní eh, charty a v tom, že musíme túto chartu naozaj spraviť užitočnou. Máme tu teraz správne záväzný dokument, eh, ktorý je modelom a musíme zistiť, ako reálne funguje. Myslím si, že toto vypočutie, toto dvojdenné vypočutie, rovnako ako je moja správa, by sa mali sústrediť na to, aké úlohy musia jednotlivé inštitúcie zohrávať v rámci, tohoto, v rámci tejto architektúry ľudských práv a musíme zároveň preskúmať, ktorá inštitúcia má aké úlohy, čo je jej poslaním a zároveň, či, či tieto inštitúcie dokážu obstáť a akým spôsobom majú naplňať svoje postavenie. Máme teda tieto inštitúcie, vytvorili sme mechanizmy a práve preto e, je našou úlohou teraz vysporiadať sa s týmito témami adekvátnym spôsobom. Oceňujem, že ste e, to povedali dnes, rovnako aj v minulosti, že tu nebude tolerancia pre narušovanie alebo pre porušovanie tejto charty a že vždy budete pozorne sledovať jej implementáciu. Súhlasím úplne s tým, že úloha agentúry je naozaj e, poskytovať nám, nám tým, ktorí príjmajú rozhodnutia, e, dôveryhodné a porovnateľné dáta, tak aby sme dokázali naše rozhodnutia efektívne príjmať. Ale rada by som si vypočula váš názor, že kedy to bude fungovať, kedy táto výročná správa bude publikovaná, rovnako to bude dôležité aj z pohľadu našej správy v parlamente. A zároveň čo to bude znamenať. Čiže čo sa stane, keď napríklad dôjde k porušeniu e, základných práv a slobôd konkrétnych pojmov. Ďakujem pekne. Ak pani komisárka nevadíte, ak vám to nevadí, možno by sme mohli zobrať tak e, dve, tri otázky, tie už boli spomenuté a potom by ste mali priestor zodpovedať na všetky naraz. Pani Anželili, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. A rovnako ďakujem aj pani eh, komisárke Redingovej. Počas eh, posledného legislatívneho obdobia Európska komisia eh, prijala dôležitý krok pri navrhovaní Európskej stratégie pre menšinové práva. A bolo to poprvýkrát, keď sa niečo tohoto charakteru alebo niečo niečo v tejto oblasti navrhlo komisii v oblasti ochrany menšinových práv. A my si samozrejme vážime tento krok. Ehm, pre nás to má naozaj veľký význam tu v parlamente. Už e, počas viacerých rokov, počas našich diskusí sme hovorili o tom, že musíme počkať na Lisabonskú zmluvu, aby vstúpila do platnosti. A zároveň aj Charta základných práv a slobod pretože v tejto charte budeme mať potom európsky právny základ pre obhajovanie e, práva menšín. Teraz by som nechcela vstupovať do, do, samotnej podstaty tejto témy. Máme tu celý rad rôznych tém, ale e, len by som chcela vedieť, čo si myslíte, aký dopad môže byť na e, menšinové práva, keď táto charta vstúpila do platnosti. Ďakujem pekne, transparenci. Ďakujem vám, pán predseda. Ďakujem pani komisárke e, za to, že medzi nás dnes prišla a ďakujem za jej slova. Tak ako poznáme pani komisárku, e, sme si istí, že všetko to, čo si predsavzala, aj zrealizuje. Jedna otázočka vzhľadom e, na skutočnosť, že priestor e, bezpečnosti a spravodlivosti je teoreticky ideálom, ktorý sa snažíme dosiahnuť, aby európsky všetky občania mohli e, spoločne v tomto priestore využívať e, všetky e, základné práva a slobody. Čiže môžeme na tom pracovať. Chcem sa opýtať pani komisárky, aké praktické cesty v tomto smere vidí Aké cesty a aké spôsoby vidíte, pani komisárka, aby tieto základné práva a slobody boli e, skutočne uplatňované a neboli porušované? Teda ako bude môcť Európska únia konať, aby každého jedného občana dokázala chrániť e, pred porušovaním jeho základných práv a slobod, pretože často je súdna cesta veľmi dlhá. Pani Boskot, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán eh, predseda. A ďakujem pekne, pani komisárka, za váš úvod do tejto témy. A rada by som povedala, že som eh, hrozne rada, že pani komisárka si našla čas na toto stretnutie a venuje sa tejto téme. Jedna otázka na úvod. Mám eh, tak trochu pocit, je to možno taká otázka toho, že to bude naozaj treba, že budeme naozaj potrebovať veľa analýz, veľa porovnaní, tak aby sme dokázali e, efektívne e, strážiť uplatňovanie tejto charty. Nechcem hovoriť, že dochádza k porušovaniu charty, ale musíme mať akési minimálne a maximálne normy uplatňovania. A chcem vedieť, čo spraví Komisie aktívne preto, aby zlepšila uplatňovanie týchto práv. A to nielen pasívne, že budeme overovať to, či nedochádza k porušeniu, ale aj aktívne, aby sme aktívnym spôsobom stimulovali dodržiavanie týchto práv, aby, aby, aby jednotlivé členské štáty efektívne tieto práva uplatňovali, čiže protidiskriminačné opatrenia práva pre všetkých. Komisia predložila samozrejme návrh, ale chcem vedieť, že komisia aj keď niečo predloží, tak rada tomu vždy namieta. Takže čo dokážeme spraviť preto, aby už rada nebrzdila ďalšie takéto návrhy. No a potom tu sú aj ďalšie inštitúcie mimo komunitárne inštitúcie, Ehm, pretože máme tu viacero takýchto medzárodných dokumentov a aké kontakty budete mať s takýmito inštitúciami mimo EÚ, aby sme dokázali zefektívniť implementovanie. Máme tu napríklad e, vyšetrovací výbor ohľadom zneužívania detí v katolickej cirkvi. E, bude komisia konať v tomto smere? pretože myslím si, že naozaj e, veľa z nás táto téma zaujíma. Je to aktuálna téma v mnohých členských štátoch. Ďakujem pekne. Nejaký ďalší poslanec? Pani Bauer, nech sa páči. Yes, Ďakujem pekne a ja s veľkou radosťou vítam medzi nami pani komisárku. Rada by som položila jednu otázku, ktorá je v podstate dosť konkrétna, ale určite nakoniec aj pani komisárka spomínala konkrétne prípady a príklady. Súčasný právny stav, ho, stav hovorí o tom, že charta základných práv sa má uplatňovať aj vtedy, keď jednotlivé členské štáty uplatňujú právo EÚ. Sú vlastne dve také zásadné, dva zásadné dokumenty, ktoré sa týkajú e, antidiskriminácie. Čiže na jednej strane je tu zákaz diskriminácie na báze etnického pôvodu, ale nie je tu zákaz diskriminácie na základe jazyka. Tá nová charta zakazuje diskrimináciu aj na základe jazyka. Takže ak smernica antidiskriminačná sa uplatňuje zo strany členského štátu, treba zohľadniť, že teda aj jazyk potom patrí k tomu, k tomu aspektu etnicity. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je tu jeden zástupca NGO, pán Hornu, pardon, pani Hornu, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Prvý článok Charty základných práv hovorí o tom, že ľudská dôstojnosť musí byť chránená a ľudia, ktorí žijú v extrémnej biede, vlastne pri ich prípade sa ich hospodárske, kultúrne aj sociálne práva porušujú. A, a toto vlastne samozrejme podkopáva ich ľudskú dôstojnosť vo veľkej miere. Rád by som vedela, či komisia príde s nejakými iniciatívami, a, iniciatívami, aby bojovala proti extrémnej chudobe. Viem, že je tu agentúra, ktorá chce prijať určité kroky týmto smerom. O, hovorili ste aj o potrebe vytvorenia ozajstnej kultúry práv. A potrebujeme aj ozajstnú kultúru boja proti nesmiernej chudobe. Nech sa páči na vašu odpoveď. Padla tu otázka, či správa teda vzíde nejaká. Môžem dať veľmi konkrétnu odpoveď na túto otázku. Áno, budeme mať dve správy. Jedna bude vlastne oznámením, ktoré vytvorí politiku základných práv vo všetkých inštitúciách EÚ a taktiež z hľadiska praktickej implementácie týchto politík v rámci jednotlivých členských štátov. Takže teoreticky, ako to bude fungovať. Hej? Okrem toho, tam bude aj tá výročná správa, ktorá bude oveľa konkrétnejšia. Čiže v tej výročnej správe uvidíme, ako vlastne sa tá politika, tá politická koncepcia zrealizuje v praxi. Či to funguje? Nefunguje? Kde musíme urobiť nejaké úpravy, kde môžeme povedať, áno, toto je dobrý príklad a stojí za to ho nasledovať. Čiže to bude skôr zameranie praktické. Toto oznámenie bude vydané raz. Ako som povedala, každý rok potom príde výročná správa a v tomto roku príde, teda prinesiem aj to oznámenie, aj výročnú správu spoločne, čiže to bude významné, pretože vlastne bude dosť krátky čas na analýzu materiálu v tomto roku, čiže až v roku 2011 tá výročná správa bude mať ozaj veľkú váhu aj z hľadiska toho, ako sa bude dať vyhodnotiť. Takže koncom októbra predpokladám, som, a to by som chcel povedať pani spravodajkyni, že len čo budem mať ja svoj materiál pripravený, tak eh, vám dám vedieť, aby ste mohli pripraviť svoje podklady. Ďalej, pani Bauer sa pýtala na otázky menšín. Áno, o tom sa hovorí v článku 2 zmluvy o EÚ a potom aj v článku 21 charty. Isté, čaká nás v tomto ohľade veľký kus práce. Dovolte mi povedať vám, že keďže už som niekoľko mesiacov komisárkou, už som obdržala zhruba 600 otázok za tú dobu. Takže asi si viete predstaviť, že moji spolupracovníci, teda niektorí z nich nerobia dohromady nič iné, len odpovedajú na tieto otázky. Ale samozrejme, slúbila som parlamentu, že vlastne v rámci nového tohoto nového generálneho riaditeľstva, ktoré vznikne od 1. júla, e, to bude vlastne miesto, kde sa všetky tieto otázky budú riešiť a zodpovedávať, teda všetko, čo sa týka menšín. Ďalej. Otázka pána Hansena. Ako ovplyvňujeme a riadíme alebo kontrolujeme implementáciu práv na úrovni členských štátov. Tam v tejto oblasti samozrejme potrebujeme analýzu. Analýzu toho, čo sa deje v jednotlivých členských štátoch. A potom príde na rad výročná správa. Čiže ako my, inštitúcie, uplatňujeme chartu, ale potom samozrejme aj ako Rada EÚ a členské štáty uplatňujú chartu. Ak je potrebné, teda ak bude potrebné, ak sa nám nepodarí ináč riešiť ten problém, tak nastúpi konanie vo veci porušenia charty. No, samozrejme, veľký význam má dopadová štúdia, teda hodnotenie dôsledkov. Každý právny návrh, ktorý predloží komisia, prejde najprv hodnotením dopadov. Čiže toto hodnotenie dopadov alebo dôsledkov sa vykonáva na úrovni hospod- vplyvov hospodárskych a sociálnych danej legislatívy. Čiže doteraz neexistuje niečo ako otestovanie dopadu z hľadiska ľudských práv. A toto práve e, bude obsahovať aj to oznámenie, ktoré v oktobri chcem prezentovať. Pretože toto je dôležitý aspekt, ktorý by tam mal byť začlený aj pri legislatívnom procese v rámci EÚ. Rada EÚ si musí zvyknúť na tú skutočnosť, že teraz máme novú zmluvu a máme aj chartu. Takže musíme pravidelne pripomínať, že je to takto. A viete, že pokiaľ ide o Radu Európy, mám aj mandát rokovať o dohovore o ľudských právach a okrem toho mám aj pravidelné stretnutia s predstaviteľmi Rady Európy ohľadne tejto otázky. Pani Bauer sa pýtala na otázku jazyka. A má pravdu. Naozaj to v smerniciach zameraných na otázky antidiskriminačné nie je momentálne, ale charta v článku 21 sa tomu venuje a explicitne zakazuje akúkoľvek diskrimináciu na báze jazyka v súvislosti s menšinami. Charta má záväzný charakter a účinok a je nesmierne dôležitá a bude sa uplatňovať. Avšak členské štáty nakoniec rozhodujú sami z hľadiska interných politík v súvislosti s jazykom. A to sa týka aj regionálnych a menšinových jazykov. My doteraz aspoň nemáme nejaký zákon na úrovni EÚ, ktorý by upravoval používanie jazykov. Komisia zasiahne, ak e, nastanú okolnosti, ktoré sa týkajú uplatňovania legislatívy EÚ. A pokiaľ ide o otázku jazykov, rada by som pripomenula Európsku chartu regionálnych a menšinových jazykov Rady Európy a aj rámcový dohovor pre ochranu národnostných menšín. Okrem toho je tu otázka, ktorá sa týka chudoby. E, komisia analizuje veľmi podrobne a pozorne túto otázku a vlastne koná takto aj v rámci stratégie Európa 2020 a viem, že môj kolega, ktorý zodpovedá za otázky sociálne, pán Andor, pripravuje stratégiu pre boj proti chudobe a to sa týka aj extrémnej chudoby. Potom vlastne prídu konkrétne kroky v rámci stratégie 2020. Ďakujem pekne, pani komisárka. Veľmi pekne vám ďakujem. Vieme, že sa zdravotne veľmi dobre necítite. Dnes predpoludním o to viac vám ďakujeme, že ste medzi nás prišli. Takže ak dovolíte, pozdravíme pani komisárku a poďakujeme jej ešte raz za to, že medzi nás prišla a budeme pokračovať. Na rade je ďalší rečník dnešného predpoludnia podľa programu rokovania dnešného predpoludnia má slovo pán Morten Kierom, riaditeľ agentúry Európskej únie pre základné práva. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani podpredsednička Redingová, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Veľmi pekne vám ďakujem za pozvanie na toto vypočutia. Myslím, že toto podujatie sa koná v ten pravý čas, pretože Lisabonská zmluva vlastne ešte len e, vstupuje do povedomia, tak povediac. A my vlastne práve v tejto fáze veľmi musíme zabezpečovať, aby sme e, aj do praxe priniesli v maximálnej možnej miere to, čo zakotvuje táto zmluva. A jednou z veľmi významných a náročných úloh v tomto kontexte je aj Charta základných práv EÚ. A 62 európskych občanov och, pokladá ochranu ľudských práv za najdôležitejšiu hodnotu, ktorú by mal Európsky parlament obhajovať. Čiže otázka je, ako preniesť do praxe túto chartu. Chcem podčiarknúť tri hlavné smerovania. Poprvé, práva na papieri sa musia stať právami aj v praxi. Ako povedala pani predsednička komisie, e, táto charta je ozaj komplexný materiál a je to niečo veľmi podobné listine práv. Je to taká akoby moderná kompilácia všetkých možných ľudských práv, ktoré existujú je to vlastne e, materiál tretej generácie, tak povediac, a zaoberá sa otázkami globálneho významu a týka sa to napríklad aj čistého životného prostredia. Ale je to prvý e, materiál, ktorý sa týka ľudských práv, ktorý sa zaoberá aj ochranou dát napríklad. A samozrejme sú tam obsiahnuté aspekty ochrany súkromia a tak ďalej. Je tam aj mnoho ďalších dôležitých aspektov, ktoré stoja za to, aby sme ich ďalej hĺbšie skúmali v rámci charty. Čiže je dôležité, že tieto práva, ktoré sú na papieri napísané, je dôležité, aby sa dostali do praxe. Ide o to, aby to nezostala len ambícia a nie realita. Čiže toto platí pre každé právo, ktoré je obsiahnuté v tejto charte a je veľmi evidentné, že keď príde na otázku riešenia týchto práv, treba zabezpečiť, aby nedochádzalo k diskriminácii. A záleží o tom, na tom teda, aby to vnímanie e, realizácie týchto práv u obyvateľstva nebolo na nízkej úrovni, ale práve naopak. Týka sa tu aj etnických, aj sexuálnym menšín napríklad. Pokiaľ ide o menšinové skupiny, napríklad etnické a migračné, no tam sa v prieskumoch ukázalo, že iba jedna štvrtina si bola vedomá toho, že existuje nejaká legislatíva, legislatíva ktorá vlastne e, bo, má na starosti boj proti nejakej diskriminácii. Takže to súvisí aj s nízkou úrovňou dôvery v políciu, ale aj nedostatok znalosti o iných inštitúciách. A to potom vedie k tomu výsledku, že 82% tých, ktorí sa stávajú obeťami diskriminácie, za posledných 12 mesiacov tomu tak bolo, vlastne neohlásili takýto prípad príslušnému orgánu alebo nejakému inému kompetentnému orgánu. A podobný obraz vlastne existoval aj otáz v správe o homofóbii. To vlastne minulý rok bolo predložené v parlamente ako materiál na prerokovanie. Čiže bez toho, že by sa vlastne diskriminácia vnímala ako nezákonná a keď vlastne ľudia neohlásia takéto prípady, tak ťažko ich riešiť v praxi. Ťažko potom stíhať tých, ktorí, sa, ktorí páchajú takéto porušenia alebo dopúšťajú sa ich. Obete potom ťažko chrániť. Takže čo máme robiť v takýchto prípadoch? V prvom rade musíme zabezpečiť, aby každá osoba mala prístup k náležitému odškodneniu v rámci členských štátov, tam, kde to je potrebné. Po druhé, treba sa viac usilovať o to, aby ľudia vedeli, hlavne pokiaľ ide o tých marginalizovaných a tých, ktorí sa stavajú, tých ľudí, ktorí sa stavajú obeťami. Treba im povedať, že máte také a také práva, porušujú sa. Takže, aby si boli vedomi toho, že majú tie práva. Potom vlastne aj príslušné štátne orgány, vláda, súdy, ale aj spoločnosť ako taká musí prispieť k tomuto procesu počiatok ale musí byť vždy u občana. Dôležité je, aby občania EU vedeli o tom, ako tieto nové nástroje fungujú a ako to funguje v celkovo v rámci e, štruktúr. No a teraz môj druhý bod. Základné práva musia byť e, v centre záujmu legislatívneho procesu EÚ. Čiže vlastne všetká legislatíva EÚ musí splňať požiadavky základných práv, napríklad e, to sa týka diskriminácie a sociálnej exklúzie a tak ďalej. Toto je tiež už teraz požiadavka, ktorá sa musí rešpektovať v rámci tvorby novej legislatívy EÚ. Súvisí to aj s tým, že sú tu podpísané významné medzinárodné dohovory, napríklad e, týka sa to aj dohovoru OSN o právach osôb s postihnutím. Takže e, nové zákony a vôbec základné aspekty e, ľudských práv musia byť zachovávané na tej úrovni, že budú, tak povedať nepriestrelné. A musíme vlastne už v počiatočnej fáze, v ranej fáze tvorby novej legislatívy zohľadňovať tieto aspekty. Parlament má nakoniec aj svoje, svoj rokovací poriadok, ktorý sa aktualizuje a tieto aspekty tam boli začlenené. Taktiež treba pripomenúť, že štokholmský program poukázal a vyzval vlastne európske inštitúcie, aby využili eh, znalosti agentúry pre základné práva. Agentúra buduje svoje kapacity, aby dokázala splniť takéto požiadavky, aby dokázala poskytnúť kvalitné a spolahlivé dáta o najdôležitejších aspektoch a údajoch, ktoré sa týkajú základných práv v jednotlivých členských štátoch môj no tretí, posledný bod, na ktorý chcem poukázať. Musíme konať tak, aby vlastne implementácia charty bola spoločným projektom. Čiže aby to nebolo len na úrovni EU, e ale na druhej strane je to jasné, že to musí vlastne zaangažovať všetkých v rámci EU. A ak zabezpečíme, že práva, ktoré sú charte zakotvené, tak potom chceme, aby sa to uplatňovalo v praxi naozaj. A bude to ale potrebné uplatňovať na vnútroštátnej úrovni, nielen na úrovni EU inštitúcií. V roku 2009 16 tisíc žiadostí bolo na Európskom súde pre ľudské práva podaných, teda boli to vlastne podania e, proti členským krajinám. To sa muselo riešiť. Takže ak máme dosiahnuť zlepšenie v tejto sfére, tak musíme vlastne pôsobiť aj na úrovni vnútroštátnej. Momentálne príslušné inštitúcie, orgány a orgány na ochranu dát často nemajú potrebné prostriedky ani nezávislosť a nakoniec nemajú ani mandát, aby efektívne mohli fungovať. Toto je vec, ktorej sa musíme venovať a je to vec naliehavá. Posilnená úloha vnútro, jednotlivých národných parlamentov vlastne poskytuje priestor pre koherentné smerovanie k uplatňovaniu základných práv. Vlastne táto téma by mohla byť pravidelnou témou pri stretnutiach e, Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Táto spolupráca by mohla zahrňať aj inštitúcie pre ľudské práva z jednotlivých štátov. Pokiaľ ide o finančnú krízu, tá sama priniesla veľké riziko, že veľmi dôležitá úloha, ktorú zohráva občianská spoločnosť a jej organizácie, že tento aspekt vlastne um, nedokáže fungovať dostatočne efektívne, avšak snažíme sa maximálne, aby sme zabezpečili finančnú podporu, aspoň v tých najdôležitejších aspektoch ľudskoprávnych, eh, vo všetkých 27 členských štátoch. A konečným elementom tejto rovnice sú miestne orgány to sú tí kľúčoví hráči pri poskytovaní služieb. Oni vlastne majú ten priamy dopad na to, ako ľudia uplatňujú svoje ľudské práva. čo musíme zaangažovať aj na úrovni regionálnej, aj miestnej príslušných pracovníkov a príslušné organizácie, aby sa uplatňovali tieto princípy. Hlavne výbor regionov EÚ má veľký priestor pre aktivity v tejto sfére. Čiže všetci títo aktéry majú svoju významnú úlohu. Preto je ale potrebná lepšia koordinácia, komplementárnosť a dialog. To je všetko potrebné k tomu, aby sme dosiahli tú jednotu v rámci daného projektu. Dovolte mi zhrnúť môj príspevok. Je veľký význam pre to, že máme naozaj už tento materiál, ktorý sa teda veľký význam má fakt, že máme tento materiál pre ochranu základných práv, ale nemôžeme e, nejak upadnúť do seba uspokojenia. Čaká nás ešte veľký kus práce. A dúfam, že som uviedol určité príklady, ako sa na tejto ceste môžeme uberať. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi Kieremovi. Uzavreli sme jeden spoločný blok, jedný vystúpení, ktoré sa týkali oblasti slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. Navrhujem, aby sme teraz prešli priamo na ďalšiu časť. Dáme slovo pánovi Jažabovi, ktorý bude ďalším rečníkom a je regionálnym zástupcom pre Európu v rámci Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. No a E, vystúpenie ukončí pán Stefan Rodota, ktorý je profesorom a bývalý člen e, autorského týmu, ktorý tvoril e, tento dohovor pre Európsku úniu, dohovor o základných právach a slobodách. Takže po ich vystúpeniach otvoríme kolo otázok a vystúpení. Pán Jažab, nech sa páči, môžete vystúpiť. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci parlamentu, dámy a páni. Rád by som poďakoval tomuto výboru za pozvanie, za pozvanie, ktorého sa dostalo úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva, aby sme sa mohli započiť, za, zapojiť do tejto diskusie ohľadom dopadu charty základných práv a slobôd a rozvoja v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti v európskom priestore s vytvorením charty a základných práv a zároveň s vytvorením Európskej agentúry pre základné práva sa štatút ľudských práv v Európskej únie v únii zvýšil do bezprecedentných výšin vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti, ktorá e, zabezpečuje, že charta je právne záväzná pre jednotlivé členské štáty, predstavuje hmatateľný dôkaz európskeho záväzku e, záruky pre všetkých, aby všetci e, mohli požívať tieto občianské, ekonomické a sociálne práva. Vo svojej preambule táto charta potvrdzuje základné práva, ktoré sú vytýčené a ktoré sa nachádzajú aj v medzinárodných záväzkoch, ktoré spoločne spájajú jednotlivé členské štáty. A väčšina týchto práv v šiestich kapitolách vyplývajú aj z existujúcich eh, medzinárodných nástrojov pre ľudské práva. Ale samozrejme táto charta je aj výrazným krokom dopredu, tak v symbolických pojmoch, ako aj čo do svojho obsahu keďže rozširuje ten rozsah jednotlivých práv, vrátanie ekonomických a sociálnych práv, aj je tu osobitná ochrana niektorých e, osobitne znevýhodnených skupín a sú to aj generačné práva. Takže sa z toho stáva veľmi moderný nástroj. Ale táto charta je obmedzená vo svojom dopade na kroky Európskej únie alebo jej inštitúcií, alebo na kroky členských štátov pri implementácii európskeho práva medzárodné zmluvy eh, pre ľudské práva, ktoré tieto členské štáty podpísali, takéto obmedzenia nemajú. A ako spomenula riaditeľ Šerun, Európska únia sama o sebe sa stala signatárom eh, nedávneho dohovoru ohľadom práv osôb s postihnutím. V tomto kontexte vzájomné prepájanie týchto práv, ktoré sa nachádzajú v charte a práv, ktoré sa nachádzajú v existujúcich záväzkoch o ľudských právach, ktoré zavezujú členské štáty, e, musia byť zdôraznené. A práve preto, kým táto charta rozhodne bude e, primárna referencia pre budúcu európsku legislatívu a pre jej implementáciu na úrovni členských štátov, mali by byť aplikovaná v kontexte už pomerne e, kompaktnej a silnej e, siete záväzných medzárodných, medzárodných záväzkov, ktoré pripravujú pre jednotlivé členské štáty. To samozrejme zárňa aj oblasť e, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Medzárodné záväzky členských štátov EÚ a zároveň aj rozvoj pri ich implementácii a uplatňovaní, ako to zároveň monitorujú relevantné orgány pre monitorovanie týchto medzárodných dohovorov a zmluv by mali byť adekvátne e, sledované najmä pri procese tvorby, analýzy a, a adaptácie budúcej legislatívy a zároveň pri posúvaní jej uplatňovania na národnej úrovni. Práve v tomto kontexte mám tu čest oznámiť vám, že tento rok výročné stretnutie predsedov monitorovacích orgánov týchto zmluv sa bude poprvýkrát konať mimo Ženevy tu v Bruseli, a to 1. a 2. júla v knižnici Solvej a bude to zahrniť aj dve verejné vypočutia so zástupcami európskych inštitúcií a občianskej spoločnosti. Rovnako aj nezávislé názory ehm, tematickej špecifickej procedúry budú spomenuté v rámci tohoto kontextu, a to predovšetkým výsledky ich návštev v jednotlivých krajinách. Okrem toho, v rámci univerzálneho periodického prehodnotenia v rámci Rady pre ľudské práva v rámci OSN členské štáty môžu deklarovať napredovanie, ktoré sa im podalo dosiahnuť a výzvy, ktoré ich čakajú, vrátanie toho, čo už podnikli pre ich prekonanie. V tomto prehodnotení sa objavuje aj celý rad odporúčaní jednotlivým členským štátom, z ktorých väčšina bude relevantná aj pre témy, ktoré pokrýva táto charta a to je opäť jeden zo silných argumentov pre silnú konzistentnosť ob- obnovený záujem európskych inštitúcií o monitorovanie um, požívania ľudských práv v jednotlivých členských štátoch má kľúčovú dôležitosť pre plnú implementáciu ľudských práv v európskom priestore tých práv, ktoré sú e, zakotvené v charte, ale aj v medzárodných štandardoch. Takýto, takýto monitoring, ak bude vykonaný zmysluplným spôsobom, bude mať tiež dopad na už artikulované záväzky Európskej únie v oblasti propagovania a ochrany ľudských práv aj v iných častiach sveta a dokáže takýmto spôsobom posilniť koherenciu a súlad medzi vonkajšou a medzi vonkajšími a vnútornými krokmi únie, pretože ak únia zlyhá pri monitorovaní svojich vlastných členských štátov a ak nedokáže riešiť nedostatky na ich strane, predovšetkým v témach, ktorým, ktorým sa venuje v medzárodnom kontexte, No tak v takom prípade sa vystaví obvineniam z dvojitých štandardov, z dvojakého metra a takýmto spôsobom ohrozí svoju mimoriadne pozitívnu úlohu pri propagácii ľudských práv vo svete v tomto kontexte e, veľká oblasť e, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti má kľúčovú dôležitosť, pretože sa týka mnohých tém, e, kde vonkajší a vnútorný rozmer sa stretávajú, ako napríklad ľudské práva migrantov, azylantov, ochrana osobných údajov, rovnováha medzi bezpečnosťou a ochranou ľudských práv v kontexte boja proti terorizmu, a zároveň idú celý rad otázok, ktoré sú spojené so slobodou vyjadrovania a slobodou náboženského vyznania. A zároveň aj ďalších dôležitých tém, ktoré sú zahrnuté v štokholmskom programe. Súčasné kroky, ktoré sú zamerané na implementáciu tohoto štokholmského programu, rovnako aj ilustrujú, prečo je kľúčové zabezpečiť koherenciu a súlad medzi týmito krokmi, ktoré boli prijaté na európskej úrovni a ich členskými štátmi. Je to v závislosti od toho, čo je v charte a samozrejme závislosti od medzinárodných záväzkov. Napríklad, aby Napríklad, aby sme vnímali aj obete, obete mučení ako, ako citlivé skupiny a zároveň bojovali proti obchodu s ľuďmi, aby sme rešpektovali princíp non-refoulement v tomto koncepte. Alebo napríklad aj rešpektovanie najlepšieho záujmu dieťa ako prvotný záujem pri akomkoľvek kroku, ktorý sa príjma vo vzťahu k deťmi, ako napríklad um, tie, ktoré sa nachádzajú v akčnom pláne, E, ktorý je venovaný deťom bez prievodu, respektíve mladiství bez sprievodu. Dovolte mi zdieľať s vami štyri také základné posolstva, ktoré mali premeniť tento rámec do hmatateľnej reality priamo v teréne. Poprvé, a to už bolo spomenuté, Európska komisia rozhodne zohráva kľúčovú úlohu. Ako už e, preukázala aj v minulosti, počas minulého obdobia, prostredníctvom dôležitých návrhov ohľadom do- monitorovania dopadu ľudských práv v oblasti azylu alebo v oblasti boja proti diskriminácii. Chcem vyjadriť našu, naše uznanie práci komisie v tejto oblasti a chceme podporiť komisiu a vyzvať ju, aby nadalej rokovala, vysvetľovala a pracovala e, pre e, prijatie týchto návrhov, hoci môže čeliť ťažkostiam zo strany niektorých členských štátov. A je rovnako dôležité, aby, e, keď je charta už e, vlastne priamo, aby, keď táto charta už priamo existuje, aby všetky návrhy, aby všetky návrhy boli vystavené analýze z ohľadu, alebo z pohľadu ľudských práv a slobod. Bol som rád, že pani Redinková už povedala, že to je pripravené. A zároveň, že dopadové analýzy budú pozudzovať aj e, kompatibilitu a konformitu s touto chartou, ale zároveň ehm, budú brať do úvahy aj relevantné medzinárodné štandardy. Ako napríklad, keď tu je nejaký návrh, ktorý sa dotýka detí, Hm, tak eh, vy by ste mali eh, brať do úvahy dohovor o právach dieťaťa. Po druhé, eh, zvýšená úloha Európskeho parlamentu predstavuje vynimočnú príležitosť zvýšiť koherenciu medzi európskou politikou a záväzkami v oblasti ľudských práv, a to vrátane tých, ktoré vyplývajú z medzinárodných štandardov. Po tretie, potenciálny priestor pre budúci rozvoj sa nachádza v posilnení mandátu Agentúry pre základné práva, počas jej krátkej existencie, tak agentúra pre základné práva preukázala, že má naozaj veľký výskumný potenciál, ale má pomerne obmedzený mandát a na základe neho nedokázala plne využiť svoj potenciál pre systematické monitorovanie napredovania v členských štátoch a zároveň nedokázala ovplyvniť tvorbu politiky v praxi, na to práve v svetle zmluvy a charty, ale zároveň aj v svetle medzinárodných štandardov, ktoré sú záväzné pre jednotlivé členské štáty. Práve preto by sme radi vyjadrili našu silnú podporu pre posunenie jej mandátu. No a na záver už to bolo spomenuté, treba posilniť mandát národných inštitúcií pre ľudské práva. V niektorých členských štátoch sú veľmi robustné, čo sa týka aj mandátu a rozpočtu. V iných tomu tak nie je. To je rozhodne e, prípad pre, alebo teda priestor pre inšpiráciu a možno priestor pre ďalšiu harmonizáciu smerom nahor. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pani Jažab. A teraz si vypočujeme pána profesora Stefana Rodotu Pán profesor, nech sa páči, máte priestor. Ďakujem pekne, pán predseda. Je najvyšší čas, aby sme túto chartu začali brať naozaj veľmi vážne. Aby sme e, zašli e, nad tú základnú rezistenciu alebo možno až nepriateľstvo alebo skepsu zo strany e, viacerých právnych expertov alebo nedostatok právneho povedomia zo strany veľkej časti verejnosti. Ehm, prvý dôvod pre preto, aby sme túto chartu brali seriózne a vážne, je zrejmy. Je už právne záväzná. Druhý dôvod sa pozerá na históriu tejto, tejto charty e, počas posledných desiatich rokov. A tretí je viac politický. Charta je ten finálny bod súčasnosti, finálny bod procesu, ktorý e, ktorý spravil, že Európska únia je ten región sveta, kde je najvyššia úroveň ochrany práv a slobod. Zároveň to implikuje aj špecifické zodpovednosti pre európske inštitúcie, v prvom rade to je parlament, ktoré sa musia pozerať na úlohu, ktorú môžu zohrať v globalizovanom svete a to zároveň aj podľa posledných slov preambuly tejto charty, ktorá hovorí, že charta zahrňa aj zodpovednosti a povinnosti vo vzťahu e, k všetkým osobám, zároveň aj k ľudskej e, spoločnosti a vo záväzkom voči budúcim generáciám. Berúc do úvahy tieto dôvody, musí, nesmieme zabúdať na to, že rovna, máme tu rovnaký právny, rovnaká právna história tejto charty. Nezačala len 1. decembra minulého roka. Musíme si pripomínať, alebo teda musíme si spomenúť, že Španielský ústavný súd urobil odkaz na túto chartu ešte predtým, ako bola ako bola e, vytýčená alebo ako bola deklarovaná v Nice v decembri 2000. Ehm, tento súdny dvor eh, vlastne urobil odkaz tejto charte ako k právnemu základu pre svoje rozhodnutie. Ehm, tento postoj boj, bol zdieľaný stovkami rozhodnutí alebo v stovkách rozhodnutí, ktoré eh, prijali ústavné súdy alebo súdy nižšej jurisdikcie eh, všade v Európskej únii a práve preto by sme mohli dospieť k záveru, že počas tohoto dlhého desaťročia medzi decembrom 2000 a decembrom 2009, keď politika bola častokrát, keď politici boli častokrát tichí alebo močali, tak tvorba Európy práv a slobôd eh, bola v rukách súdov. Čo sa udialo počas tohoto istého obdobia na strane Európskej únie? E, mali by sme si pripomínať, že bezprostredne po e, prehlásení a oznámení Európskej komisie e, ktorú podpísali Prody a Viktorino v oktobri 2001. tu bolo zavedená potreba pre regulovanie a posudzovanie súladu medzi akýmkoľvek regulujúcim regulačným nástrojom a touto chartou tento nástroj bol um, dosiahnutý a práve preto táto charta sa stala formálne súčasťou európskeho právneho rámca a to už od svojich počiatkov. Súlad s touto chartou bol zároveň predpokladom pre európske nástroje, ktoré s takýmto spôsobom um, mohli stať legitímnymi. Ale tento text kompatibility um, s Európskou chartou základných práv a slobôd v mnohých prípadoch bol len formálnym posúdením. A tak sme mohli jednoducho objaviť, že tu je veľa jednoznačných protikladov medzi obsahom niektorých smerníc a zároveň údajným súladom s touto chartou. A preto, musíme, preto spievame k názoru, že táto charta bola braná do úvahy serióznejšie zo strany sudcov ako zo strany európskych tvorcov legislatívy. A práve preto prišiel čas na to, aby sme vyplnili túto medzeru. Realistický prístup naznačuje, že v, v, v, v samotnej podstate e, toho, a zároveň táto globálna komunita súdov bude zohrávať kľúčovú úlohu pri výklade a uplatňovaní rovnako aj skúsenosti všade vo svete podporujú tento názor a tento záver. Ale zároveň to neimplikuje, že legislatívci môžu uniknúť alebo sa môžu vyhnúť svojim osobitným zodpovednostiam a úlohám. A to práve v súlade s novým rámcom, ktorý vytvára táto charta. Tento rámec je charakterizovaný predovšetkým um, tým, že tu máme nerozdeliteľnosť týchto práv ale to sa stáva aj základným a kľúčovým charakterom charty a je neustále napádaný trhovou logikou a potrebami v oblasti bezpečnosti. Tieto tlaky môžu viesť k tomu, že tu budeme mať novú hierarchiu. E, novú hierarchiu, ktorá bude e, výrazne protikladná s tými dôvodmi, prečo táto charta vôbec vznikla. E, je to v podstate kľúčová, kľúčová časť preambuly, ktorá hovorí, že táto charta charta stavia človeka na samotný vrchol svojich aktivít. Ekonomická sloboda nemôže byť akousi nezávislou premennou, aby vnúcovala svoje potreby všetkým ostatným právam. A to aj v čase krízy, ako je napríklad tá súčasná. Keď je tu naozaj prebieha mnoho iniciatív, ktoré sú zamerané na obetovanie základných práv, musíme si pripomínať, že mandát, aký bol mandát rady v roku 99, keď sa otvoril proces e, zústavnenia a to práve na základe toho, že Charta základných práv bola potrebná ako kľúčový nástroj pre dosiahnutie rovnakej legitímnosti Tato, toto slovo legitimnosť sa nachádzalo práve v tomto mandáte a znamená to, že legitimnosť prostredníctvom trhu už nestačila. Legitimnosť prostredníctvom práv bola potrebná tak, aby Európska únia dostala svoju, dosiahla svojej plnej legitimizácie. Ehm, možno si pamätáte, čo bolo povedané v článku, alebo čo sa nachádza v článku 19 ehm, deklarácie o základných práv občana a človeka. Obč- spoločnosť, kde neexistuje rozdelenie medzi, práva, medzi mocou a kde základné práva nie sú uznané, nemajú ústavu a práve preto, keď hovoríme o slobodách, musíme zájsť nad rámec ehm, tej eh, trhovej mágie. Nemali by sme sa vrácať do predchartových čias. Úloha európskych tvorcov legislatívy je presne takáto, aby sme dokázali nájsť novú rovnováhu, ktorá bude odzrkadlovať ehm, tú tú diskontinuitu, ktorá sa nachádza v európskom inštitucionálnom systéme, a to prostredníctvom konvergencie eh, práv a slobod. A práve preto je otázka nasledujúca, či môže sloboda vo svojom plnom význame prežiť ehm, v veku, kde ekonomické ťažkosti eh, sú častokrát používané ako argument alebo predpoklad pre znižovanie slobody. A keď prejdeme na otázky bezpečnosti, rád by som urobil odkaz na dva prípady. 2. marca tohoto roka nemecký ústavný súd deklaroval nekompatibilitu e, s e, ústavnou právnou identitou e, Federálnej republiky Nemecko a išlo o smernicu 24 2006, v ktorej a vo svojom zdôvodnení e, nemecký ústavný súd a zdôvodnil, že ochrana, e, ochrana komunikácie nezahrňa len obsah, ale zahrňa aj tajomstvo tých podmienok, ku ktorým dochádza k pridanej komunikácii. A to e, špecificky aj v situáciách, napríklad keď ide o to, že koľkokrát niekto kontaktoval inú osobu, a to práve z toho dôvodu, že posudzovanie týchto dát umožňuje dospieť k istým záverom ohľadom, uh, ohľadom konania v súkromnom živote danej osoby a v istých e, podmienkach to môže e, dávať detailný e, pohľad alebo detailné informácie o charaktere povahy a pohybe osoby. A práve toto zdôvodnenie napadlo údajný súlad tejto smernice s chartou a takéto, takýmto dôvodom nemôže dochádzať, pretože e, obmedzenie slobody osoby ktoré je rozhodnutie vytýč- rozhodne vytýčené v článku 8 e, tejto charty ohľadom, e, ohľadom ochrany dát, akým spôsobom budú európsky legislatívci reagovať. Niektoré nedávne signály nedávajú priestor pre žiaden optimizmus. Napríklad dovolte mi hovoriť o dokumente Rady e, z 30. marca o, a teraz budem citovať, nástrojoch pre zber dát a informácií ohľadom e, násilných radikalizačných procesoch. E, je to postavené na 70 otázkach a takýmto spôsobom je možné vytvorenie profilovania tisícok osôb, a takýmto spôsobom môže dôjsť k stigmatizácii správania, klasifikácii osôb práve kvôli ich ideológii alebo kvôli osobným vzťahom a tak ďalej. My riskujeme, že naša spoločnosť sa zmení na národy podozrivých, a práve pri, e, pri porušovaní tejto charty v oblasti e, slobody myslenia, svedomia, cez slobodu vyjadrovania, zhromažďovania sa a tak ďalej. A tento trend e, ohrozuje legitimitu budúcného digitálneho tsunami, ktoré umožňa nové technológie a predovšetkým Internet 3.0, čiže ten internet vecí, ktorý by mal byť ďalšiu generáciu internetu. Dokáže Európsky parlament reagovať, alebo budeme musieť čakať na intervenciu niektorých súdov a takýmto spôsobom budeme musieť potvrdiť, že ochrana práv a, a slobod v Európe pochádza, alebo teda vychádza len e, zo strany súdov. No a záverečná poznámka. Charta je naozaj veľkým politickým vkladom e, veľa ľudí a inštitúcií, rovnako aj mimo Európskej únie, sa pozerá alebo na tento európsky model, ktorý by Európskej únii mohol dať možnosť toho, aby sme mali globálny vplyv ktorý nemôže vyplývať len z vojenských alebo ekonomických eh, nástrojov. A to je práve tá sila slobody. Nedovolme jej, aby sme ju stratili. Ďakujem pekne. Profesore? Ďakujem. Pán profesor, ďakujem. Ukončili ste svoj príspevok. Áno, tak ďakujem vám veľmi pekne. A teraz Otváram priestor pre diskusiu. Pani Gál z predsedníctva má slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem za veľmi zaujímavé príspevky. Mal by som niekoľko pripomienok k tomu, čo odoznelo. Keď sme pracovali na mandáte agentúry, tak sme zo strany parlamentu mali takú predstavu, že tí, ktorí prijímajú rozhodnutia, by mali byť schopní vždy dospieť k správnemu rozhodnutiu, keď sa tý, to týka základných ľudských práv. A to je práve úloha agentúry v tomto smere, aby dokázala poskytnúť spolahlivé, porovnateľné údaje. A Myslím, že bude veľmi dôležité práve nájsť prostriedky na to, aby sme dokázali získavať údaje, ktoré budú k nám čo najbližšie z hľadiska pracovného. E, mám cítim aj v rámci parlamentu, aj pokiaľ o iné inštitúcie, že táto agentúra naozaj podáva kvalitné správy, avšak nie celkom zapadajú do procesu, ktorý tu prebieha, alebo nie celkom sa hodia tie údaje vždy na to, na čo, potrebu- čo potrebujeme. Isté robia výskum, ale proste my potrebujeme tie údaje troška ináč formulované. Takže toto tiež treba ešte spriezračniť. A musíme sa zamyslieť aj nad tým, akú má táto agentúra zohrávať úlohu, keď už charta má záväzný charakter. Isté, už od začiatku existencie charty sa hovorí o tejto agentúre a je významná, ale teraz už úloha agentúry, agentúry navdobúda aj určitý nový uhol. Pokiaľ ide o agentúru, tak vidím dôležitosť jej úlohy aj v súvislosti s otázkami na ktoré poukázal pán Jažan. Nemyslím si, že agentúra by mohla byť jediná inštitúcia, ktorá spája medzinárodné záväzné štandardy, ktoré členské štáty vlastne podpísali a sú zmluvnými stranami týchto. Ale vlastne ste inštitúciou, ktorá môže sledovať, ako členské štáty plnia svoje záväzky. A v tomto smere hovorím nielen o splňaní požiadaviek dokumentov OSN, ale aj Rady Európy. Čiže agentúra by mala aktívne spolupracovať s Radou Európy a navzájom by si mali vymieňať údaje a mal by to byť obojstranný proces. Čiže dôležité, aby sa prepojili tie medzinárodné normy, ktoré existujú e, s normami EÚ. Na druhej strane súhlasím s pánom Jažabom v tom, že musíme pozornejšie sledovať to, čo sa deje na týchto jednotlivých úrovniach a potom ako aj my plníme svoje záväzky vo vzťahu ku všetkým medzinárodným normám. Minulý týždeň v rámci debaty o ľudských právach na plenárnom zasadnutí som dal otázku pani Ashton e, v tom smysle, že by sme sa mali zamerať na mainstreaming, pokiaľ ide o ľudské práva. Keď vlastne robíme reštrukturalizáciu a keď vlastne e, vypracovávame aj novú štruktúru zahraničného zahraničnej služby EÚ. To bude veľmi dôležitý aspekt. Ďakujem, pani Gau. Hlási sa pán David Skinner z medzinárodnej, teraz mimovládnej organizácie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. My tu zastupujeme 10 vnútroštátnych mimovládnych organizácií z Európy. Mám dve konkrétne otázky. Poprvé, jednak sa to týka významu slov conscientious objector, čo je obsiahnuté v texte, a to, je, to sa týka výhrady svedomia. Je to v článku 10, e, sloboda myslenia a vierovýznania. Teda v anglickej verzii text hovorí o tom, že právo na výhradu svedomia sa uznáva v súlade podľa vnútroštátnych zákonov, ktoré uplatňujú toto právo. Po všeobecnosti je tu konsensus, že to sa týka vojenskej služby a že niekto odmieta chytiť do ruky zbraň a to zase vlastne sa odvíja od svetových vojen. Ale nemecký text, nemecký preklad tohto textu je troška iný. Anglický text je troška všeobecnejší než ten nemecký, takže troška máme obavy, pretože e, sme si všimli, e, že v došlo k prípadom v rámci EÚ v súvislosti s menšinami, že vlastne tieto aspekty výhrady svedomia sa môžu uplatniť aj inde, nielen v súvislosti s vojenskou službou. Keď povedzme niekto chce uplatniť svoje, svoje alebo ku vieru, napríklad týka sa to vierovýznania síkov, e, ktorí odmietajú e, nosiť helmy, e, teda ktoré vyžaduje dopravný zákon. A práva majú, teda rodičia majú právo žiadať, aby tie ich deti e, proste neabsolvovali výuku v určitom náboženstve, ale v inom. Teda, a tak ďalej. Čiže máme pocit, že ak osoba alebo osoby majú hlboké presvedčenie nejaké a sú ochotné za to trpieť, tak to pre spoločnosť a pre spoločnosť to nie je nejakou škodou, tak by sa ich právo malo zachovať. Aj keď sa to týka aj iných vecí, než len vojenskej služby. Čiže mm, by som e, práve na autorov tejto charty adresoval túto otázku, že či by sa príslušné ustanovenie charty alebo toho príslušného článku dalo rozšíriť, aby sa to týkalo a iných oblastí, nie len vojenskej služby, ale kde humanitné, filozofické e, aspekty a aspekty vierozvýznania by sa tiež e, zahrňali, pretože viacero mimovládnych organizácií to pokladá za problém. A práve, že charta sa stáva právne záväzným dokumentom, tak to môže viesť k určitým zložitým situáciám z hľadiska praxe. E, preto tieto situácie treba objasniť. Moja druhá otázka je na riaditeľa FRA. Pred niekoľkými rokmi sme tu absolvovali verejné vypočutie, kde FRA vlastne ešte začínalo svoje pôsobenie a spomínam si, že vtedy sa hovorilo o tom, že FRA nebude v pozícii, že by zasahovala do nejakých prípadov, alebo že by sa púšťala do nových, že v podstate bude produkovať výročné správy a tak ďalej. Ale zrazu sa dostávame do situácie, kde veľký nápad prípadov na Európskom súdnom dvore vidie k tomu, že vlastne mandát e, FRA sa rozširuje a dochádza k zablokovaniu situácií, kedy dochádza k porušeniu <laughs> charty a že vlastne je tu aspekt právomoci konať veľmi aktuálny. Ďakujem pekne pánovi Skinnerovi. Ďalej tu je otázka z komisie. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Toto nie je vlastne otázka, skôr poznámka do debaty. Ide o to, že popri tom, čo bolo povedané, dnes predpovedám, čo povedala pani komisárka Reding a pokiaľ ide o legislatívne a ďalšie iniciatívy, je tu aj aspekt nezávislého výskumu, ktorý financuje komisia. Je to v rámci 7. rámcového programu aj v súčasnosti to prebieha. Je tam jeden smer a to je socioekonomické financie a humanitná oblasť. Proste tam sa skúmajú aspekty ľudskoprávne, ale aj interné aspekty, čiže aj ľudské práva v súvislosti s pôsobením na medzinárodnej aréne. Teda. E, myslím, že toto dobre zapadá do politiky Európskej komisie a vlastne úzko spolupracujeme aj s príslušnou organizáciou pre ľudské práva v Viedni, aj s ďalšími samozrejme a verím, že toto by bolo zaujímavé pre prácu e, Európskeho parlamentu. My jednoznačne podporujeme toto smerovanie a Európska komisia je pripravená poskytnúť aj ďalšie vyjadrenia a nakoniec naša webová stránka je k dispozícii a radi sa zapojíme do ďalšej debaty. Ďakujem. Ďakujem pekne za túto informáciu. Ešte nejaká ďalšia otázka? Zvihne ešte niekto ruku do diskusie? Ak nie, tak nech sa páči panel rečníkov. Nech sa páči, kto si želá vyjadriť sa k tým otázkám, ktoré odozneli. Ďakujem pekne za slovo, vám predseda, a ďakujeme za otázky a pripomienky. Myslím, že pán Kierum poukázal na veľmi dôležitý aspekt načasovania našich štúdí a prieskumov a ako to všetko zapadá do vašej agendy. Myslím, že e, tu je veľmi dobrý príklad toho, tej správy, ktorú vlastne žiadal parlament a týka sa to homofóbie. Myslím, že e, veľmi vhod, vo vhodnom čase vlastne prišla tá diskusia o horizontálnej smernici a vlastne my sme sami predložili aj naše e, výskumy a štúdia a prieskumy vo vhodnej chvíli. Takže myslím si, že ešte stále je priestor na prehlbenie tejto práce a spolupráce. Nakoniec konkrétne s vašim výborom úzko spolupracujeme a existuje veľmi dobrý rámec pre to, aby sme ešte hĺbšie mohli prepracovať vašu agendu aj našu agendu. Takže tá správa o homofóbii veľmi vhodne zapadla do diskusie a v súvislo, myšlo o súvislosť e, detí, ktoré sa uchádzali o azyl napríklad. Samozrejme, ne, sme pripravení len tak trpieť seba uspokojením v našej agentúre. My práve naopak hľadáme e, proste také dôkazy, ktoré umožnia náležite správne poradiť. Ale toto je len polovica tej práce. Potrebujeme ešte vlastne e, fungovať aj v, prám, v rámci procesu komisie, rady, parlamentu a samozrejme chceme spolupracovať s členskými krajinami a s ostatnými inštitúciami EÚ. Čiže toto ešte treba doladiť. A myslím, že je tu ozaj mnoho inšpirácie, ktorú vidíme z podobných stretnutí ako toto. A napríklad e, sa od nás očakáva, aby sme vytvorili tú správnu správu, tú náležitú správu, ktorá príde v vhodnom čase. A či vytvoríme 100, 200 strán a položíme ich ako správu na stôl, ale pritom to nemusí byť vždy ten najlepší spôsob komunikácie. Takže toto je ešte určitá výzva pred nami. Ako to robiť čo najlepšie a najvhodnejšie. Okrem toho vidím, že tu odoznala aj otázka, a sa aj pán Jan Jaržab to spomínal, ide o prepojenie medzi za, na medzinárodné normy. Treba tu zabezpečiť, aby dohovory OSN aj dohovory Rady Európy a iné medzinárodné normy, aby tieto boli zaintegrované do legislatívneho procesu EÚ vo všeobecnosti. My sa v maximálnej miere budeme v našich správach e, uberať práve touto cestou, aby to bolo rešpektované. Napríklad e, pokiaľ ide o e, deti žiadajúce azyl, teda o túto otázku. Tam v tejto správe, ktorú sme predložili parlamentu, sme sa veľmi obšírne venovali aj rámcovému dohovoru o národnostných menšinách. Čiže tu mám priestor preto, aby sme ešte prehlbili a zdokonalili našu prácu a treba zohľadniť aj dokumenty, ktoré odsúhlasili hlavy štátu v rámci Rady Európy a ide o dôležité normy, ktoré by sme potom mali začleniť aj do rámca EÚ. Pokiaľ ide o otázku, teda o prvú časť otázky v súvislosti s výhradou svedomia, to je veľmi dôležité. Nechám to skôr na pána profesora Rodota aby odpovedal, ale myslím, že nezávislí experti sa vyjadrali pred troma, štyrmi mm, týždňami a bola to veľmi zaujímavá vec, ako, aké stanovisko zaujali konkrétne k tejto veci, hlavne z hľadiska medicíny. Ako treba z lekári by mohli povedzme, využívať tento aspekt, e, že by odmietli treba vykonávať interrupcie a podobne vo vzťahu ku e, konkrétnym prípadom, tak to sa týka konkrétnych vecí a máme tu aj ustanovenie, kde sa hovorí o tom, že e, ak dôjde k veľmi vážnym incidentom, tak môžeme napísať tzv. správu o incidente. To sme robili v súvislosti s Romamom v roku 2008 v lokalite Bončiteli a Povedal by som, že naše predpisy sú dosť limitované v tomto ohľade a chcel by som pripomenúť, že Rada Európy zohráva veľkú úlohu v tomto smere a ona vykonáva monitorovanie a samozrejme potom aj príslušné orgány OSN, ktoré dohľadajú na plnenie zmluv. A iste, niečo by sa malo prediskutovať, keď vlastne e, je k dispozícii e, tá možnosť kontrolovať aj fungovanie agentúry. Takže samozrejme, ak je tu priestor pre diskusiu, my sme otvorení, sme pripravení, máme skúsenosti z prvých 5 rokov našej agentúry. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som troška rád oživil diskusiu tým, že nebudem súhlasiť s niektorými ďalšími panel, účastníkmi panelu, ale neviem to urobiť. V plnej miere súhlasím s tým, čo povedala pani Gál, aj čo povedal pán Kierum a môžem s nimi len súhlasiť. A skutočne ide o tú koherentnosť s, dokumentmi a normami Rady Európy a ostatnými významnými medzinárodnými dokumentmi. Čiže aj agentúra e, pre ľudské práva. Toto všetko je významný kontext, ktorý sa zohľadňuje, keď hovoríme o charte. To je ten nástroj číslo 1. A agentúra pre základné práva má veľmi dobré postavenie v rámci tejto štruktúry a nebali by sme zabúdať na relevantnosť medzinárodných nástrojov, vrátane tých z Rady Európy, ale aj dokumentov nástrojov iných orgánov a organizácií, ktoré som spomínal aj ja vo svojom príspevku, a ktoré sa týkajú teda ľudských práv, ale nakoniec aj Európska komisia prezentuje alebo predkladá legislatívne iniciatívy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán profesor Rodota, ak dovolíte len v krátkosti niekoľko poznámok k veľmi dôležitému bodu a to je výhrada svedomia. Fakt, že toto právo sa spomená aj vo všeobecnejšom rámci a v súvislosti e, s slobodou zmýšľania a vierovýznania, toto právo vlastne zachádza ďalej, než len v tom tradičnom e, zmysle e, výhrada voči vojenskej službe. Dôležité je, hlavne v ten článok, v tej poslednej pasáži článku e, hovorí o tom, že vlastne vnútrošná tá legislatíva jednotlivých krajín sa bude zaoberať konkrétnym uplatňovaním tohto práva. Nuž, no pri, áno, existujú práve že rozdiel medzi jednotlivými krajinami, preto je to takto sformulované. Ale dôležité v súčasnosti je to, aby tá tradičná výhrada voči vojenskej služby nemala dopad na základné práva iných ľudí. Ak napríklad vy ste lekár a máte výhradu voči tomu, že by ste mali vykonať interrupciu alebo predpísať e, nejaké e, pilulky a tak ďalej, tak vlastne konáte tak, že to má dopad na práva tej ženy, ktorá je pacientkou a ktorá má právo na prístup k danej službe. Čiže potom to môže viesť k dvom typom riešenia. Poprvé, Jednak sa vylúči právo výhrady svedomia v takýchto konkrétnych prípadoch, alebo pokiaľ je o výhradu ohľadne interrupcie, môžem citovať talianský zákon. Vzhľadom na skutočnosť, že interrupcia je legálna iba vo verejných štruktúrach, potom povinnosť nemocnice je v každom prípade poskytnúť službu danej žene. Potom problém je taký, aspoň si myslím, že teda význam a záujem charty hovorí o tom, že toto je všeobecné právo a nie je to limitované na nejaké konkrétne prípady. Ale vzhľadom na to, že je tu problém, alebo vzhľadom na to, že môžu vzniknúť problémy, a tieto môžu mať pôvod v konflikte medzi základným právom iných ľudí, alebo základnými právami iných ľudí, potom je potrebné konkrétne nejaké legislatívne vyjadrenie, ktoré sa teda uplatniť v prípade takejto výhrady svedomia, Ide o niektoré konkrétne kategórie, napríklad sudcovia. Aj tam sa nedá takéto niečo pripustiť u sudcov. Zdá sa, že sa chce vyjadriť pán Skinner, nech sa páči. Prosím, buďte stručný. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Len ma trochu zaujíma v svetle toho, čo hovoril aj pán Rodoto, e, že to má naozaj veľa širší význam, tak prečo potom v oficiálnom nemeckom preklade sa zdá, že tento preklad sa obmedzuje len na vojenskú službu. Takže tu máme akúsi dvojznačnosť. Chce na to niekto odpovedať? Pán Jažáb, nech sa páči. Ja sa ospravedlňujem, nepoznám nemecký preklad, ale ak sa pozriete na tú poznámku a tú poznámku, ktorá sa nachádza v prílohe k zmluve, tak tam môžete nájsť aj vysvetlenie významu vo význame, ktorý som predložil alebo ktorý som navrhoval pred chvíľou. Žiadne ďalšie otázky, žiadne ďalšie poznámky. V tom prípade si myslím, že môžeme prejsť ďalej do ďalšej časti dnešného seminára, ktorým je diskusia ohľadom oblasti priestoru bezpečnosti. Máme tu niekoľko ďalších rečníkov, ktorí nás poctili svojou účasťou a to je účasťou v prvom rade to je pán Andri, Andri Label, ktorý je profesorom na fakulte práva vo Francúzsku, takže vitajte, nech sa páči. A potom je tu pán Ma- Michael Privo, ktorý je riaditeľom a členom poradného výboru pre platformu pre základné ľudské práva a budeme tu mať rovnako aj pána Imana McAudum, ktorý je, a, ktorý je e, v, ktorý je šéfom Komisie pre základné ľudské práva v Írsku. A je to aj pán David Nichols, ktorý je zastupujúci riaditeľ Európskej kancelárie Amnesty International. Navrhujem, aby sme si vystupi- vypočuli prejavy a vystúpenia našich hostí. Každý z nich bude rečniť 8 až 10 minút a potom otvoríme záverečnú časť diskusie, skôr ako uzatvoríme eh, dnešné rokovanie. Takže nech sa páči, pán Andrej Labajl, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia. Je mi veľkým potešením, že dnes môžem pred vami hovoriť o dopadoch charty základných práv a slobod na priestor slobody a spravodlivosti. Z mnohých dôvodov eh, existuje a ten najdôležitejší eh, údivom zistujem, že čosi, čo bolo prezentované ako najdôležitejšia inovácia Lisabonskej e, zmluvy, sa tu dostáva trochu do úzadia, keď sa hovorí o priestore e, spravodlivosti a práva. Mali by sme si však pripomenúť, e, že tento priestor už sa teda na ňom pracuje, zaznamenal sa veľký pokrok a má za sebou už prvé desaťročie svojej existencie. Toto prvé desaťročie prebehlo bez e, normatívneho textu ako základu, ktorý by bol svojho času dal e, sudcom možnosť odvolať sa na takýto významný dokument, akým je Charta základných práv a slobôd. Táto charta základných práv a slobôd od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy ešte stále mm, nie je pripisovaný primeraný e, význam. A pritom treba povedať, že počas rokovaní o Lisabonskej zmluve e, bola charta e, veľmi chúlostivým e, bodom. Spojené kráľovstvo či Španielsko sa viackrát pokúšali pozmeniť text z Nici z roku, z Nice z roku 2000 vypracovaný počas francúzského predsedníctva. Výsledkom rokovaní bolo, že sa v prílohe k nej e, ukryla e, istá vec a síce bola vlastne skrytá e, za zmluvou v nejakej prílohe. A priorita bola pripísaná tomu, čo bolo prezentované ako obrovské novú masice k prístupu prístupu Európskej únie ku konvencii o ľudských právach. Takže tomuto bola priradená väčšia pridaná hodnota ako samotnej charte základných práv a slobôd. Voči verejnej mienke sa charta prezentuje často tak trochu minimalisticky, ako keby um, nepriniesla so sebou toľko dobrého pre Európsku úniu, pre jej občanov ako keby uh, sa obmedzovala len uh, na to, že sú v nej zakomponované veci, ktoré tak či tak už sú dosiahnuté a ktoré sú chránené. Avšak túto skutočnosť považujem za veľkú chybu Veľkou chybou je, že sa e, zle e, posudzuje hodnota tejto charty ako takej. Musíme mať na zreteli e, zmluvu ako takú. Čo sa týka základných práv a slobod, spomínajú sa E, tu mnohé práva, ktoré sa nenachádzajú v, univerzálnej, v univerzálnej deklarácii ľudských práv a slobod a ktoré nie sú napríklad ešte e, samozrejmosťou v jednotlivých štátoch, napríklad e, právo na dobrú správu a podobne. Toto by prinútilo Európsku úniu a jej členské štáty pracovať inak, ako pracujú. Myslím si, že túto chartu treba skutočne vidieť ako niečo, čím naozaj je. Ďalšia chyba, ktorá sa tu e, pácha, je, že mnohí si myslia, že tento text nepriniesol nič nového a že nie je pravoplatný. Má to veľké dopady. Chcem tým len ujasniť, eh, že Charta základných práv a slobôd eh, má ústredný význam pre politiky Európskej únie je veľmi dôležitým nástrojom, pretože neexistuje v Európskej únii žiadny iný politický nástroj, ktorý by sa takto ústredne zaoberal eh, základnými právami a slobodami zabezpečenie priestoru slobody je predsa e, najdôležitejším cieľom tejto charty. Takže si myslím, že z tohto pohľadu treba konštatovať, že nemôžeme postupovať ďalej tak, ako doteraz. čo sa týka úvodných e, ustanovení, nemôže sa stať, že sa s tým udeje to, čo s princípom subsidiarity. Ide o to, aby sa akceptovalo, e, že základné práva a slobody Eh, že na ne treba eh, nazerať prierezovo, pretože zohrávajú centrálnu úlohu v každej oblasti eh, politiky, môžu mať veľké dopady, prinášajú so sebou nové aspekty pre jednotlivé inštitúcie. V zostávajúcich 4 minútach, ktoré mám k dispozícii v rámci svojho rečníckého času, sa budem sústreďovať na tieto už spomínané inštitúcie. Komisia sa už vyjadrila, však rada sa mm, doteraz veľmi nevyznamenala tým, že by e, sa e, centrálne zaoberala e, základnými právami a slobodami mm, v rámci priestoru spravodlivosti a práva. Čiže rád by som sa venoval týmto inštitúciám. Začnime e, zákonodarcom a začneme dopadmi Charty základných práv a slobôd na zákonodarcu. Aj napriek pasáži e, spomínanej v Lisabonskej zmluve a prechodu k, e, ku komunitárnej metóde spolu rozhodovania ktorá upravuje e, vypracovávanie e, smerníc a nariadení e, v Európskej únii v tomto priestore slobody a spravodlivosti. Treba konštatovať, že zatiaľ sa toho veľa nezmenilo. Charta základných práv a, a slobod áno je niečím pozitívnym, považuje sa za niečo pozitívne, ale ešte stále sa s ňou zaobchádza príliš pasívne. Máme k dispozícii Mm, akýsi katalóg týchto základných práv a slobôd. E, zaobchádzame s ním veľmi dôstojne a obozretne, príliš obozretne. A určite sa ešte nepostarala o, o väčšie práva a, a slobody. E, toto si musíme povedať. Áno, Európska únia rešpektuje základné práva a slobody, ale tým pádom je téma akoby e, vyriešená a e, zabudnutá. Vidím tu určité rizika, e, rizika, ktoré ohrozujú uh, skutočné rozvinutie sa uh, charty práv, základných práv a slobôd v tomto európskom univerze. Prišiel som, sem prijal som vaše pozvanie a preto vám uh, naozaj poviem môj názor. Vidím tu veľké riziko, čo sa týka technokratického spôsobu, ktorým sa k nej pristupuje. Napríklad e, štúdia dopadov. E, keď sa vypracovala smernica o rodine, e, neexistovala žiadna štúdia dopadov. Tieto dopadové štúdie aj keď následne boli robené, podarilo sa im zabrániť porušovaniu základných práv a slobod. Zdá sa mi, že si tu mnohí myslia, že keď už existujú dopadové štúdie, že je všetko vyriešené a nič viac robiť netreba. Čiže vadí mi tento technokratický prístup. Potom e, sa e, mi nepáči, že tu hovoríme e, o základných právach a slobodách, sem tam ich teda spomenieme. A mnohí sa skrývajú eh, za eh, eh, tým a uvádzajú dodržiavanie ľudských práv, teda hovoria o tom a je to na papieri, ale e, od dodržiavania to má ešte veľmi ďaleko. Musíme brať chartu základných práv a slobod e, ako takú, ktorá, e, ktorou skutočne nie Sú tam dve veľké výzvy technické a politické výzvy. Čo sa týka technických výziev, Európska únia určite e, bude mať v blízkej budúcnosti problémy a ja hovorím vám teda e, to ako odborník na ústavu, že tu chýbajú kontrolné e, mechanizmy, preventívna ústavná kontrola chýba. Ak skutočne budeme zohľadňovať Chartu základných práv a slobôd v rámci veľkých legislatívnych aktivít, potom si treba uvedomiť, že musia existovať aj kontrolné mechanizmy a to nie až následne, ale už vopred, aby sa zabezpečilo, že všetky vypracovávané texty eh, zodpovedajú premisám stanoveným v Charte základných práv a slobôd. Máme tu dočinenia s určitým špecifikom a síce ide o e, nepriamu aplikáciu, nepriame e, použitie. Čiže pravidlá, ktoré e, sa tu vypracovávajú, sú súčasťou právnych aktov a tieto akty, e, smernice, musia byť transponované do národného práva a tam e, je vždy určitý voľný manevrovací priestor, v rámci ktorého sa môže stať, že dôjde k porušeniu základných práv a slobod a preto musia existovať príslušné kontrolné inštancie. Ďalej je tu aj nebezpečnosť a síce e, týkajúca sa dopadov na hmotné právo. Vychádza sa z princípu e, zmluvy a síce zo vzájomného uznávania. Ako má tento princíp e, fungovať, keď sa nevieme dohodnúť na miere ochrany základných práv a slobôd? A ďalší princíp, síce výmena údajov, princíp disponibility. Aj tento princíp môže existovať len a len vtedy, ak základné práva a, slobody budú vlastne spoločným základom, na ktorom sa bude pracovať. E, čiže tieto technické e, výzvy sú veľmi dôležité najmä pre aktérov v tomto priestore Europol, Eurojust, Frontex a podobne. Všetci títo musia dodržiavať chartu základných práv a slobôd. Čo sa týka exteritoriality, eh, eh, povedzme, máme dočinia s dvomi eh, loďmi plnými utečencov z Líbie, Senegalu. Charta základných práv a slobod sa musí dodržiavať aj v takomto prípade a musí sa postupovať na jej základe. Z technického aspektu je jedna z najväčších víziev pre zákonodarcu a pre parlamenty spočíva práve v tom vytvoriť takúto veľmi precíznu sieť spolupracovať s národnými parlamentmi, s jednotlivými inštitúciami, ktoré budú bdieť nad dodržiavaním základných práv a slobod v členských štátoch. Zoberme si ochranu osobných údajov. Včera sme tu mali poverenca pre osobné údaje. Čiže aj títo ľudia, aj tieto inštitúcie sa musia postarať o to, aby to nezostalo len e, na papieri. Čo sa týka e, zákonodarcov, majú tu dočinenia s veľkou výzvou, e, s ktorou sa treba vysporiadať. Autonómiu uvediem a všetky výzvy s tým spojené. Charta základných práv a slobod je veľmi špecifickým prierezovým nástrojom. Obsahuje nové práva a e, musí e, sa ešte len e, ďalej rozvinúť. Musí existovať autonómne bez toho, že by sa musela skrývať za nejakými inými dohovormi. Komunitárna metóda nám umožnila budovať 50 eh, rokov Európsku úniu. Za tým účelom bolo potrebné dohodnúť sa na určitých spoločných eh, etických eh, pravidlách, na určitých hodnotách a teraz nemôžeme zhoršovať už existujúce nástroje. Práve naopak túto chartu základných práv a slobod musíme využiť ako hnací motor aby e, sme e, popohnali vývoj v Európskej únii a zabezpečili jej medzinárodné miesto v globálnom priestore. A teraz prejdeme k politickým výzvam a síce prepojenie s inými nástrojmi. Napríklad prístup k iným medzinárodným dohovorom o základných právach e, ako prvé mám na mysli ženevský dohovor. Ako je to napríklad s azylovými opatreniami v Európskej únii? Sú v súlade so ženevským dohovorom? Dajú sa zosúladiť? Je možné prispôsobiť Eh, na jednej strane eh, našu eh, legislatívu a na druhej strane nepristúpiť k dohovoru, ako ďaleko je komisia, veď už jej ostatný pracovný program považoval túto úlohu za veľmi dôležitú. Takže toto je ďalší prípad vzájomného prepojenia politík. Musíme sa e, trošku odpútať od e, myšlienky, že táto charta základných práv a slobod je len si kopiou e, dohovoru o ľudských právach. To by bola chyba, keby sme si to mysleli. Tieto texty nie sú rovnaké. Sú, je tam 12 nových práv, ktoré nie sú uvedené v dohovore o ľudských právach. aj logika týchto dvoch nástrojov je rôzna. Je to takmer e, zázrak e, v rámci jurisdikcie, že e, dohovor zo sebou priniesol skutočne takúto vysokú mieru ochrany ľudí. V 50. rokoch, keď sa diskutovalo o, článku 8 dohovoru, Myslíte, že vtedy sa ľudia zaoberali právami homosexuálov, Eh, otázkami adoptovania detí mimo eh, manželských zväzkov. Takéto otázky vtedy vôbec neboli aktuálne, nikto sa nimi nezaoberal a preto bolo potrebné eh, spoľahnúť sa na inteligentnosť sudcov, ktorí pochopili, že to je živý text, text, ktorý sa neustále vyvíja, tak ako sa neustále vyvíja spoločnosť. Logika charty e, je úplne iná. Európskej únii ide o to vypracovávať normy a tvoriť európske právo. Spôsob myslenia a spôsob práce sú iné a preto je potrebné pochopiť, že Charta základných práv a slobôd je veľmi úzko prepojená s priestorom, v ktorom tu žijeme. Nemôžeme e, rozhodovať o európskej legislatíve bez toho, že by sme sa neodvolávali na referenčný akt, ktorý je jej základom. A to je veľký e, pokrok e, v rámci práva. A ešte posledný bod, ktorý by som chcel spomenúť a potom už končím, pán predseda. Posledná veľká výzva spočíva v obrovskej zodpovednosti. Budú potrebné stratégie v rámci konfrontácií s radou a s komisiou aby sa zabezpečilo dodržiavanie charty, aby existovali primerané zmierovacie postupy, eh, ako to napríklad už bolo zrealizované, keď sa hovorilo o údajoch pasažierov leteckých. Ide tu o to, aby sme posilnili chartu základných práv a sloboda jej vážnosť a musíme zabrániť tomu, aby sme sa nestratili v tejto e, problematike, tak ako sa to často deje e, pri agentúrach e, síce, že sa im často e, prisudzujú úlohy, ktoré vôbec nemajú. Majú technický mandát a nie politický. Politický mandát majú volení zástupcovia ľudu. Úloha sudcov tu možno pochopiť veľmi ľahko, k nej by som si dovolil povedať ešte jednu, dve vety. Jedno z dôležitých eh, vecí eh, je eh, popohnať postup prístupu k, Euró- mm, k dohovoru o ľudských právach. Texty, pomyslíme na to, majú rôzne implikácie. To zo sebou prináša určité komplikácie keď sa pozrieme napríklad na verejný poriadok, viete, že tieto otázky nie sú rozhodované e, sudcami e, na úrovni Európskej únie, tam sú pridelené konkrétne e, kompetencie. Čo sa týka pomernosti a porušovania a charty tým sa zaoberá e, Medzinárodný e, súd pre ľudské práva. A dostali by sme sa do zvláštnej situácie, ak by sme našim sudcom na národnej úrovni e, zabránili určitú konať teda v určitých záležitostiach, zatiaľ čo sudcom v Štrasburgu by sme konať v týchto istých záležitostiach umožnili. Tento súd v Štrasburgu má subsidiárny charakter. Je to vlastne akási záchranná sieť, keď už dotyčný prešiel všetky súdne inštancie. Čiže tu pri rokovaniach ide o jednu veľmi zásadnú vec a síce o chápanie práva ako akejsi e, pyramídy a hierarchického systému je už e, zastaralé. Samozrejme, že tu existujú hierarchie, ale keď hovoríme o komunitárnom práve, potom treba vychádzať z toho, že e, na e, hornom konci pyramídy je zmluva o založení Európskeho spoločenstva. Keď hovorím o francúzskom systéme, tak na vrchu pyramídy je potom naša ústava. A takto e, to jednoducho funguje. Musíme tu postupovať pluralisticky. Tento pluralizmus musí byť presadený. Keď si pozriete základné práva. Vidíte, máme e, sudcov na národnej úrovni, máme e, sudcov najvyšších súdov, ústavných súdov, potom máme Európsky súdny dvor. Všetky tieto Eh, inštancie sa eh, budú môcť odvolávať na chartu základných práv a sloboda, budú sa musieť postarať o to, aby bola dodržiavaná. A čudujem sa, eh, že nikto neupozornil na to, čo sa napríklad stane, ak by obyčajný sudca niekde v Taliansku alebo vo Francúzsku si zobral túto chartu a začal ju interpretovať vlastným spôsobom Čiže bude tu musieť dôjsť k spolupráci aj medzi sudcami a bude potrebné postarať sa o to, aby e, e, táto charta práv a slobôd priniesla svoje výsledky. Ak sa e, už vyvinie judikatúra príslušná na úrovni európskej, potom bude zabezpečená ochrana základných práv a slobôd. Je e, potrebné postarať sa o identitu a ochranu našich obyvateľov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán profesor. Ďakujem pekne za váš príspevok. Podarilo sa vám otvoriť naozaj veľmi veľa e, zaujímavých bodov a tém. A e, po, pomohli ste nám nastoliť ten plný pohľad na všetky tie výzvy, ktoré nás čakajú počas nadchádzajúcich rokov. Bez pochyby e, tu bude celý rad rôznych otázok, ktoré sa budú venovať e, vašim poznámkam, keď otvoríme debatu. Ale teraz mi dovolte dať slovo pánovi Privo, dámy a páni, e, v téme rovnosti a práv by sme chceli poďakovať prvom rade výboru LIBE za to, že máme možnosť vystúpiť pre takýmto fórom. No a ospravedlňujem sa, ešte stále som chorý a nebudem, e, nebudem vždy úplne rozumieť. No a na záver chcem povedať, že wow, bude ťažké vystúpiť po e, takovejto prednáške od pána profesora. Dovolte mi, aby som e, svoje, svoju tézu opravil tri body. Prvá je, že prečo táto charta nie je úplne e, úspešná v predlisabonskej zmluve, potom e, ako sa mení situácia, potom keď charta na, na, získava právny štatút, no a potom aký dopad bude mať táto charta na európske politiky v oblasti slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. Keď, ako ste si už mohli vypočuť veľa počas posledného, e, počas dnešného dňa včerajška, tak e, dovolte mi len naznačiť také základné veci, aby sme sa mohli venovať tým hlavným témam a potom mali dosť času na debatu. Čiže čo sa reálne zmenilo z našej perspektívy ako neziskové organizácie? Vypočuli sme si aj e, dnes, aj včera, že Lisabonská zmluva zavádza aj chartu základných práv a slobod do primárneho práva EÚ bez toho, že by vytyčovala samostatnú právnu existenciu a to potom v podstate vytvára akúsi právnu neistotu ohľadom, aký je charakter tejto charty vizaví Lisabonská zmluva, ale používa sa ako všeobecná referencia pre ochranu základných práv a slobod a zároveň aj v medzárodnom kontexte. Odteraz európske inštitúcie a členské štáty musia rešpektovať základné práva, ako sú vytýčené v charte keď aplikujú a implementujú um, časti a prvky európskeho práva. Okrem toho, európske neziskové organizácie um, sa môžu opierať o aspekty tejto charty pred európskymi súdmi. Viaceré štáty sa boja, že ich systémy ochrany ľudských práv sú tým pádom ohrozené touto chartou ale aj napriek okrem tým obmedzením, ktoré sa nachádzajú v článku 51, ktoré presne predpisujú, že nevytvárajú sa tým žiadne nové kompetencie pre Európsku úniu, napríklad v oblasti sociálnej politiky, čo bola, eh, čo bola, čo bola obava pre Spojené kráľovstvo, tak už samotná existencia akéhosi typu práv na európskej úrovni a hlavne právo na nediskrimináciu a rovnosť môžu mať vážne dopady v dlhodobom eh, dopade, najmä ak uvidíme, že to má dopady na medzinárodné právo už musíme si povedať, že akási rezistencia alebo aj odmietanie týchto základných práv a odmietanie e, skutočnej zmysluplnej legislatívy vysiela e, posolstvo, že častokrát táto téma základných práv je e, skôr politickou témou alebo čisto politickou témou a Charta vytvára eh, nezameniteľné práva ohľadom rovnosti eh, vo verejných aj súkromných vzťahoch a e, práve preto si myslíme, že články 20 až 26 môžu byť napadnuté e, voči verejnému orgánu alebo inému, iné súkromnej osobe, ale e, táto charta je obmedzená vo svojom dopade na Úniu a členské štáty pri uplatňovaní jej práva nie je možné, aby jedinci opierali svoje vlastne žiadosti ohľadom ustanovení charty vo vzťahu ku krokom iných súkromných osôb, čo je zaujímavé. Tieto práva na prvý pohľad sa aplikujú na všetky osoby v Európskej únii bez ohľadu na to, aká je ich národnosť Ehm, článok 21 odsek 2, ktorý zakazuje explicitnú diskrimináciu na základe národnosti, ale ehm, pri, dosa, za, do, pri rešpektovaní európskych práv toto ustanovenie platí len pre občanov Európskej únie a v podstate vyčlenuje občanov iných krajín práva vytýčené v tejto charte nie sú novými právami ako také, ale treba poznamenať, že doposiaľ neboli e, vsunuté do komunitárneho práva v takomto jednoznačnom a, a, a, jasnom e, štatúte, najmä keď hovoríme o nediskriminácii na základe etnického štatútu a občianstva, teraz sú konečne uznané ako základné právo. Ustanovenia práve preto môžu tvoriť základ pre konkrétne kroky pre mimovládne organizácie, ktoré boja v oblasti boja proti diskriminácii a rasizmu a to, čo poskytuje to charta, zabezpečuje to, aby práva rovnosti mohli byť otvorené pred súdom. Okrem toho, čo sa týka aj e, boja proti diskriminácii, čo je základná e, práca našej organizácie. Treba si uvedomiť, že táto charta je veľmi progresívna. E, rozhodne zakazuje akúkoľvek formu diskriminácie, či už ide o rasu, a sexuálnu orientáciu, rod a tak ďalej. A máme tu aj antidiskriminačnú klauzulu. Akákoľvek diskriminácia je zakázaná na akýkoľvek základoch. A je to naozaj veľmi napomocné, že my ako neziskové organizácie môžeme tento priestor využívať preto, aby sme aj rozšírili ten priestor, ktorý v súčasnosti vytyčuje európska legislatíva. No a na záver, antidiskriminácia je, je stand-alone klauzula, čiže je samostatná klauzula nezávislá od iných prvkov tejto charty a to jej dáva veľkú mieru váhy eh, v rámci boja proti antidiskriminácii eh, v európskej legislatíve. Na druhej strane, táto zmluva poprvýkrát zahrňa aj práva osôb, ktoré patria k menšinám. A tento princíp e, spojený s tým, čo som spomenul predtým, sa môže konkrétne venovať zložitým situáciám, v rámci ktorých sa nachádzajú Romovia, najmä v nových členských štátoch v Strednej a Východnej Európe. Um, nachádzajú sa v špecifických situáciách iných ako menšiny v iných členských štátoch No a ďalšia téma, čo sa týka potenciálnych dopadov charty, keďže táto e, charta je primárne právo EÚ v rámci legislatívy Európskej únie, tak vlastne um, výklad je určený pre sekundárnu legislatívu, ako už bolo spomenuté viackrát počas dnešného dňa. A táto charta má celý rad ustanovení, ktoré môžu byť napadnuté najmä pri e, azylovej politike, napríklad článok 90 2 reagujúc na judikatúru Európskeho súdneho dvora tam ide vlastne o osobitné zaobchádzanie, keď títo azylanti môžu byť vystavení riziku e, mučenia, násilia, smrti a iného ponižujúceho správania. Okrem toho tu máme vlastne aj špecifické konanie pre e, utečencov, ktorí majú, alebo imigrantov, ktorí majú, sú v prievode rodín a takisto aj nediskrimináciu na základe sociálnych a iných aspektov. Pani Redinková bola veľmi jednoznačná počas dnešného dňa hľadom skutočnosti, že chce zaviesť e, akési posudzovanie hľadom základných práv v každej novej európskej legislatívy legislatíve. Profesor Labej spomenul svoje obavy spojené s týmto, ale ak to bude adekvátne implementované a nebude to len hm, vlastne len tak, tak, tak klasické odškrtávanie políčok v tabulke, ako čo častokrát vidíme, najmä pri dopadových rodových štúdiách Môže to vytvoriť silný nástroj preto, aby sme dokázali efektívne opravovať európsku legislatívu, ktorá bez pochyby bude mať dopad na situáciu európskych občanov na národnej úrovni. Ako predbežný záver môžeme povedať, že dopady takýchto procesov a ustanovenie charty sa veľmi ťažko posudzujú, pretože ich význam bude v konečnom dôsledku ten, ako, ako, od toho, ako bude Európsky súdny dvor in, in, vykladať tieto prípady ale pevne veríme, e, si všímame, že tu je rastúca povedomie ohľadom e, ľudských práv a týka sa to všetkých. Všetci e, jedného dňa budeme starí, keď nás vytlačia mladí, staneme sa jedného dňa, z jedného na druhý deň sa môžeme stať telesne postihnutými, alebo ktorýkoľvek deň môžeme zmeniť svoju sexuálnu orientáciu alebo svoje pohlavie, môžeme zmeniť aj svoju farbu pleti, alebo môžeme byť považovaní za etnickú menšinu v ktoromkoľvek bode alebo sa môžeme zmeniť svoj sociálny štatút eh, z bohatých na bezdomovcov. Takže nebojujeme za nejakú malú časť populácie, ale je to, bod, eh, je to boj za 100% populácie. Keď to bude zdieľané povedomie, keď to budeme všetci vnímať rovnako, aj v rámci Európskeho súdneho dvora, tak sme presvedčili, že to charta bude ešte záväznejšia a ešte zmysluplnejšia. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Well... Ďakujem pekne. Skôr ako prejdeme na e, ďalši, k ďalším dvom rečníkom, mám tu e, žiadosť o vystúpenie od pána Enžia. E, v závislosti na tieto dve reakcie, takže pán Enžia, nech sa páči, reagujte a potom pôjdeme na ďalšie dva vystúpenia. Chcel by som sa poďakovať pánovi profesorovi Labej za jeho vystúpenie. Stalo sa mi naozaj veľmi precízne, e, ponúkol mi odpovede na mnohé otázky, ktoré som si e, sám kládol. E, v, vo svojom mene a aj v mene mojich kolegov by som vás chcel poprosiť, aby ste s nami ďalej spolupracovali spolupracovali. A keby ste boli takí dobrí a zaslali nám vašu prednášku v písomnej podobe, aby sa nám e, podarilo v Európskom e, parlamente e, začať prijímať naše uznesenia aj za jeho pomoci. Mám takú malú otázočku. Bolo by možné povedať nám, určitý konkrétny dátum, do kedy e, Charta základných práv a e, slobôd e, môže byť transponovaná a skutočne presadená do života v jednotlivých členských štátoch. A myslíte si, že tie mechanizmy, ktoré ste spomínali, budú eh, možné eh, budú, bude možné aplikovať. Nemali by sme už od začiatku postupovať veľmi, veľmi precízne a dôkladne. Ďakujem, Ďakujem pán Enžiu, pán Labaj, nech sa páči. Ďakujem pekne za vaše návrhy. Pozoroval som tu očkom e, pána predsedu. Ja som mal dojem, že som e, hovoril príliš dlho a preto som už na záver svojho prejavu sa snažil e, hovoriť rýchlejšie a stručnejšie. Pokiaľ ide o dopady charty, charty. Charta základných práv a slobôd nič nemení na kompetenciách Európskej únie a e, znamená vlastne len toľko, že Európska únia e, zohľadňuje celý rad e, vecí, ktoré vlastne ale už existovali a ktoré zohľadňovala. Tomuto bodu som sa žiaľ nevenoval do podrobností. Mal som možnosť len uviesť niekoľko príkladov. Mm, napríklad Európsky dohovor o ľudských právach alebo e, um, tradície dané jednotlivými ústavami. A táto charta základných práv a slobod by mala byť interpretovaná v súlade s, na, s týmito e, tradíciami. Keď hovoríme o transponovaní, e, máme tým na mysli niečo, čo už vlastne existuje Našťastie, našťastie pre nás, žijeme v demokratickom e, systéme, nemáme tu trest smrti a tak ďalej. Čiže e, máme tieto výhody. Okrem toho sa za tým skrýva určitá dynamika, e, ktorá sa skrýva v charte a síce princíp dobrej správy, ktorý môže byť skutočne veľmi ďaleko siahly podpora, motivovanosti, transparentnosť. To všetko sú veľmi e, silné, veľmi veľké požiadavky. E, mnohé z nich sú zrealizované v skutočnom živote už dnes, niektoré ešte e, zatiaľ len na ich realizáciu čakajú. K vašej druhej otázke vzťah medzi chartou a európskym dohovorom pre ľudské práva a vzťah k iným medzinárodným nástrojom. Myslím si, že v tomto smere musíme, musíme byť veľmi opatrní. Mali by sme sa snažiť e, zabrániť e, tomu, aby sme postupovali unáhlenie. Čo sa týka prístupu EÚ eh, e k eh, dohovoru, už sme si o tom veľa vypočuli od eh, Rady, už sme si o tom veľa vypočuli od Európskeho súdu pre ľudské práva. Keď 27 členských štátov, ak by sa teda ubrali inou cestou, mohlo by to spôsobiť veľké problémy. Avšak od samotných inštitúcií EÚ sme k tejto problematike toho veľa nepočuli. Nepočuli sme toho veľa ani z ústo odborníkov e, v Európskej únii. Mám taký dojem, že tu chýba e, rovnováha. Na jednej strane sú tu tie záujmy Európskeho dohovoru a teda ide o chránenie e, Európskeho dohovoru a na druhej strane ide o práva a ochranu záujmov EÚ. Myslím si, že by bolo veľmi dobré, keby Európska únia sa v tomto smere trochu zamyslela, aby e, zaviedla vybalansovaný mechanizmus vyvážený, e, kde naozaj treba zvážiť všetky e, výhody a nevýhody. Pretože nebezpečenstva sú skutočne veľké, ktoré tu hrozia. Pán sudca Bonišov včera povedal, že e, bude vynesený veľmi dôležitý e, rozsudok a práve som dostal sms e, že si môžem pozrieť ten rozsudok a ja som bol zvedavý, o čo tam ide, pretože vo Francúzsku s touto kauzou tam Išlo teda o, o, o rozsudok kasačného súdu vo Francúzsku. Ide tam o dvoch Alžírčanov, ktorí pri pasovej kontrole v Lille boli zatknutí. Boli e, mm, podriadený e, správnemu súdnemu dvoru vo Francúzsku a išlo tam o to, či ich prepustiť alebo nie. Vo Francúzsku e, Eh, sa vždy kladie prioritná otázka, eh, či je to v súlade s ústavou a francúzsky sudca eh, konštatoval, že táto otázka má prednosť pred všetkými ostatnými. Francúzsky kasačný súd sa obrátil na Európsky súdny dvor, kde teda bolo konštatované v rozsudku to, že kasačný, teda kasačnému súdu vo Francúzsku bolo dané za pravdu a, bolo konštatované, že nič nemôže e, stať v ceste efektívnosti európskeho rozhodovania. Čiže bola tu tiež do popredia daná charta základných práv a slobôd. Sudcovia tak na európskej úrovni, ako aj na národnej úrovni Eh, nachádzajú systém na eh, akceptovateľné riešenia. Máme tu také isté princípy a ten istý korpus eh, tak na európskej úrovni, ako aj na národných úrovniach sú tam také menšie e, rozdiely, napríklad pri princípe nediskriminácie. Je potrebné zabezpečiť, aby e, bol vo všetkých systémoch rovnaký e, výklad, aby sa to aj akceptovalo. A to je veľká výzva a ak sa postavíme z oči voči tejto výzve, potom sa bude Európska únia môcť ďalej vyvíjať, tak aby to bolo v prospech občanov. Ďakujem. Ak už nie sú žiadne ďalšie otázky, ale áno, predsa len ďalšia otázka. Pani Vežat. Prepačte, pán e, predseda. Prišla som trochu e, neskôr, takže som žiaľ nemala možnosť vypočuť si celý príspevok pána profesora. Nie som eh, veľká zastankyňa eh, charty ľudských eh, práv. Myslím si, že ide vlastne o to, že často sa tam objavujú rôzne problémy Avšak určite viete, že čo sa týka vízie, pred eh, ktorými sme napríklad SWIFT, aj keď teda toto eh, slovičko sa eh, nesmie takmer spomínať, ale predsa len rada by som si vypočula váš názor na túto problematiku. Je to veľmi dôležitá téma kde ide aj o stanovenie práva kompetencií parlamentu. Áno, ďakujem pekne. Budem veľmi opatrný. Počul som, že je to taká trochu chulostivá téma. Um, trochu uh, ju, áno, um, obídem, ale predsa len budem hovoriť aj o nej, pokiaľ je možné. Myslím si, že jeden z vecí, ktorú sme sa mohli eh, naučiť z Európskeho dohovoru pre ľudské práva, a to nám určite eh, pomohlo aj pri charte, je, že ochrana základných práv sa nesmie zastaviť na národných hraniciach. Extrateritoriálne e, použitie, extrateritoriálna aplikácia základných práv si vyžaduje, aby sme vo vzťahoch, ktoré máme s tretími e, štátmi, chránili hodnoty, ktoré chránime v Európskej únii. A to e, je predsa účelom diskusie a vždy to bolo. E, účelom a zmyslom diskusie, keď sa hovorilo o Swifte. Mm, nechcem e, tu hovoriť niečo, čo by sa nemalo takto hovoriť, ale predsa len Európsky parlament si plní svoje povinnosti, svoje úlohy Ehm, niektorí si ich eh, však eh, neplnia. Myslím si, eh, že mm, dnes sa môžeme naučiť a každý sám pre seba sa môže poučiť, a teda nemali by sme predpokladať, že naši partneri majú nejaké zlé úmysly, ale E, myslím si, že praktiky a metódy, ktoré sme e, používali v minulosti, sa budú musieť zmeniť. Sme hrdí e, na to, že bolo potrebné zaoberať sa, že Rada Európy sa musela zaoberať krádežami CIA čo sa týka e, letov, že tieto prelety museli, musela sa rada nimi zaoberať, lebo my sme neboli schopní zaoberať sa e, nimi sami. largement uniquement de la Convention européenne des droits de l'homme, mais demain de la Charte aussi. On est en train souvent de raisonner à front renversé dnes máme dočinenia najmä s e, dopadmi e, Európskeho dohovoru o ľudských právach. E, zajtra možno s dopadmi charty. Čo sa týka teroristických atentátov v Londýne, už boli tiež vynesené rozsudky a celá záležitosť bola predložená súdu v Štrasburgu. Európsky súd pre ľudské práva v e, Štrasburgu vyniesol v tejto veci rozsudok, ale e, taký dosť pokrytecký. Som prekvapený, pretože Niečasto sa stáva, že eh, je obžalovaným eh, štát a že sú eh, sudcovia braní na zodpovednosť. Je to veľký moment, keď Európsky súdny dvor teda Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu si uh, uvedomuje svoju funkciu, si uh, uvedomuje svoju zodpovednosť. Legislatíva uh, sa podľa môjho názoru musí pokúsiť nájsť kompatibilný výklad pretože národné politiky a dodržiavanie ľudských práv v jednotlivých členských štátoch. To určite bude spôsobovať problémy pri výklade práva utečencov napríklad alebo práva osôb zadržaných v extrateritoriálnych e, e, pobrežných vodách. Čiže vy, Európsky parlament, e, sa musíte zamyslieť nad tým, sa v tejto veci môže urobiť, rovnako tak, ako e, ste upravili v minulosti veci týkajúce sa spoločného trhu. Takže toto sú výzvy, pred ktorými stojí. ťa charta, podľa môjho názoru, je autonómny nástroj, na ktorom musíte ďalej pracovať, ktorý musíte autonómne garantovať, bez toho, aby ste sa skrývali za niekým iným. Ďakujem. Ak nie dotázok, pôjdeme ďalej. Slovo má pán Imon Makauda, predseda Európskej skupiny národných inštitúcií posúbiacich vlasti ľudských práv. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Som veľmi rád, že tu môžem prehovoriť dnes na tomto fóre v rámci Liban. A som skutočne veľmi rád, že tu máme predstaviteľov eh, európskej inštitúcií. No a chcem povedať, že naše aktivity sa zameriavajú na otázku ľudských práv. Sme nezávislí od e, štátnych orgánov, ale aj od e, nezávislých iných mimorálnych organizácií, či sme úplne takí v treťom priestore, tak povediac, tretí sektor. V podstate e, sa tu uplatňujú tzv. parížské princípy a niektoré z tých 24 inštitúcií v našej skupine sú z, Európ- z e, krajín EÚ, iné sú z in ďalších krajín. Takže skupina NHRI vlastne má aj významnú úlohu určitého monitorovania medzinárodného systému, aj E, funkcií, ktoré prebiehajú na vnútroštátnej úrovni. Napríklad navrhovanie legislatívy e, v rámci jednotlivých krajín. A v podstate e, fungujeme aj ako priatelie, tzv. priatelia súdov a vykonávame výskum aj v oblasti ochrany ľudských práv v tejto sfére. Fungujeme ako významný hráč aj v rámci systému OSN. Máme význam, že my organizácie NHRI. Vlastne tieto naše orgány sú uznávané z hľadiska významu spolupráce s inými kľúčovými medzištátnymi a medzinárodnými orgánmi. Naše zasadnutia, e, teda veľmi úzko spolupracujeme v rámci zasadnutí aj s orgánmi vo Viedni a z FRA napríklad. A chceme mať zastúpenie vlastne právom našim cieľom je, aby sa zabezpečovala ochrana základných práv v rámci celej EÚ. Momentálne len 10 krajín plnej miere splňuje parížské princípy NHRIS, teda v plnej miere, 6 ich je takýchto len čiastočne splňujú kritériá a okrem toho správa FRA poukázala na tom, aby sa podporovali aktivity NHRI a cieľom je teda monitorovať, podporovať a posilňovať základné práva, aby sa podobné modely začali uplatňovať aj v iných častiach sveta. My v plnej miere podporujeme tieto odporúčania a, a práve pracujeme na modely, ktorý by sme mohli uplatniť pri budovaní ďalších vzťahov. Vo vzťahu k Lisabonskej zmluve a vstup do platnosti Charty základných práv a pokiaľ ide o Európsku chartu ochrany základných práv a slobod. v tomto zmysle je veľmi dôležité, aby aj úloha NHRIS bola rešpektovaná aj zo strany orgánov EÚ. Pretože nám veľmi leží na srdci úzka spolupráca práve aj s orgánmi EÚ. Práve. A vďaka charte sa podarí budovať novú koncepciu občianského princípu v rámci EÚ a verím, že to posilní aj právnu istotu vo vzťahu ku základným právam. Môžeme sa odvolávať aj na článok 6 zmluvy, ale aj na judikatúru Európskeho súdneho dvora. Aj keď niekedy sú v tom ťažkosti, ako to e, v praxi aplikovať, ale e, veľmi oceňujeme práve aj súdny dohľad v tejto sfére. Chceme fungovať my, NHRI, v oblasti ochrany e, základných práv ľudských práv aj na vnútroštátnej úrovni a chceli by sme, aby na nás EÚ a OSN hľadali tak, že sme naozaj významný partner pri e, zľaďovaní medzinárodných noriem teda respektíve opačným smerom, zľaďovanie vnútroštátnych no-, noriem s tým, čo už existuje v rámci medzinárodných noriem a zmluv. Práve pani komisárka Reding dnes ráno vyslovila zaujímavú myšlienku v tom zmysle, že mnohé zákony a predpisy, ktoré sú sformulované na úrovni EÚ, prichádzajú priamo s mandátom pre e, vnútroštátne organizácie a inštitúcie, ktoré sa venujú otázkam ľudských práv. Vzniká za to napríklad oblasti obchodovania e, s ľuďmi, migračnými aspektami a tak ďalej. Takže všetko toto musí byť, tieto oblasti a táto politika musí byť v súlade s princípmi, ktoré zakotvuje Charta základných práv. No, je veľmi dôležité, aby EÚ a členské štáty poskytovali aj patričné odborné školenia a prípravu e, personálu, ktorý pôsobí na hraniciach, hraničnej policii, celnej služby a tak ďalej. Preto napríklad v Írsku sme rozbehli pilotný projekt ktorý sa zameriava na štátnych zamestnancov a verejných zamestnancov v danej sfére. E, pokiaľ je to, čo, na čo poukázala aj pani Reding, chcem povedať, že toto je významné portfólio a umožní, verím tomu, posilniť ešte aj uplatňovanie a status dodržiavania e, základných práv a my ako organizácia sa tešíme na spoluprácu. My ako NHRI v Irsku máme záujem na koordinácii, koordinácii s medzinárodnými a regionálnymi partnermi, a to aj v rámci EÚ. Dnes e, tu odozneli zaujímavé myšlienky a chcem povedať, že pre nás veľmi dôležité mať túto možnosť prehovoriť dnes na tomto fóre, na tomto výbore Európskeho parlamentu. Ďakujem vám. Ďakujeme pánovi Nekadoa a posledným rečníkom v tomto paneli je pán David Nichols, ktorý zastupuje Amnesty International. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som sa vrátil k tomu, ako vlastne Európsky parlament a potom aj občianská spoločnosť môže, môžu v budúcnosti chartu využívať. A verím, že vlastne budem môcť vyžadovať, aby ostatné európske inštitúcie dodržiavali príslušné princípy. A hlavne sa chcem zamerať na toto. Keď sa pozriem na chartu, tak poprvé ide o toto. Toto je prvý dokument ktorý vlastne zľaďuje ekonomické, sociálne, politické e, práva v jednom dokumente. A je to prvý záväzný dokument, ktorý takto činí. Je to teda pre nás veľmi dôležité v Amnesty International e, práve e, z hľadiska univerzálnosti a nedeliteľnosti týchto práv. Dôležité je, aby sa aspekt ľudských práv náležite vysvetloval aj občanom v rámci EÚ, ale aj tým, ktorí sa venujú zahraničnej politike. A vlastne toto treba tiež vysvetliť občanom, aby chápali súvislosti. Druhá vec, na ktorú chcem poukázať, možno tu je troška nesúhlas s tým, čo povedal profesor Labaj, ale ne, nevyhnutne nazeráme na tento dokument ako na niečo revolučné. Dôležitým prvkom je tu práve to, že vlastne tu došlo k záväznému vyjadreniu zo strany EÚ, že sa to a to bude dodržiavať. Je to vlastne už tým pádom uplatňované na úrovni medzinárodného práva a že to, čo už bolo schválené a e, akceptované zo strany EÚ, sa stáva záväzným. A že z hľadiska medzinárodného práva to tak naozaj je. Čiže EÚ nie len, že sa bude opierať o ustanovenia charty, ale je tu aj mnoho odkazov na ustanovenia z vlasti medzinárodného zákona. A tu je nesmierne dôležité, keď sa prezentuje táto charta vo vzťahu k iným krajinám sveta pre niektorých teda tá charta môže mať menšiu relevantnosť, teda pre tých, ktorí sú mimo EÚ, ale ak sa do medzinárodného práva zakotvia tieto odkazy, tak to môže mať dopad aj na tie krajiny, na tie tretie. Charta obsahuje nové práva a už sme spomínali dnes predpoludním článok 8, ktorý sa týka ochrany dát. Chcem spomenúť aj článok 41, ktorý sa týka správy, teda spravovania. Týka sa to samozrejme aspektov občianskej spoločnosti a v tom má Európsky parlament veľké slovo taktiež. Charta prináša aj určitý nový jazyk. Pán Levaj na to už poukázal v súvislosti s dohovorom o ľudských právach. Hlavne je to článok 21 a tie nasledujúce, ale aj článok 9.9 o manželstve alebo uzatváraní manželstva. Podmienia sa to aj od dohovoru o ľudských právach. Tam vlastne sa neho špecifikuje, že ide o uzavretie zväzku medzi mužom a ženou. Ďalej sú tu odkazy na judikatúru a tie sú tu explicitnejšie než dohovor o ľudských právach a chcel som už, už dneska sa spomínalo, že článok 19 odkaz, e, ocek 2 sa potom opäť spomína. Po tretie, všeobecnejší postreh. Dôležité je, aby sa charta uplatňovala nielen na občanov EÚ, ale vlastne všetkých občanov, ktoré sú v rámci pôsobenia alebo pôsobnosti charty. Čiže treba e, uplatňovať práva občanov. A to nemusia byť len občania EÚ. Keď si pozrieme články 41, 42 a 45, odsek 2, to sa všetko týka tých ľudí, ktorí žijú v rámci jurisdikcie EÚ, tak povediac. A všeobecnejší bod ešte, na čo chcem poukázať, je tu ešte pomerne dosť nejasnosti, nejasností a nie celkom jasných formulácií v rámci, v rámci charty podstate sa to dá charakterizovať cestou novej judikatúry a ako vlastne e, komisia a rada, e, aká je tam interakcia medzi nimi. Napríklad e, charta nerozlišuje jasne medzi právami a zásadami. Stalo by sa to toto v nejakých doporučujúcich dokumentoch nejak to objasňovať. Vlastne tieto aj objasňujú, ale samotná charta to nevyjadruje dosť precízne. Takže to jednoznačne nastavujúcich e, mesiacoch a rokoch určite podrobí e, kontrole a prehodnoteniu aj Európsky parlament. Čiže otázka je, ako môže odteraz e, občianská spoločnosť využívať túto chartu. V prvom rade je dôležité, aby sa zabezpečilo, že sa legislatíva bude cestou parlamentu upravovať pozmeňovacími návrhmi tak, aby došlo k plnej uplatniteľnosti charty. Pre nás má toto veľký význam hlavne z troch, eh, v troch oblastiach. Jednak je to protiteroristická oblasť, na ktorú sa tu dnes použilo, poukázalo. Ďalej antidiskriminačná politika, Takže protiteroristická stránka alebo protiteroristické aktivity. Ustanovenia v charte poskytujú nám aj občianskej spoločnosti, aj Európskemu parlamentu viac priestoru na to, aby sme nazerali na tie návrhy, ktoré prichádzajú z komisie, ale môžeme aj z hľadiska nazerania na iné orgány a členské štáty v budúcnosti. Tak môžeme uvieť jeden príklad. Chcem poukázať na prípad tzv. čiernych zoznamov o ľudí, ktorí sú podozriví spáchanie terorizmu. Tým, že vlastne e, charta sa stáva právne záväznou, tak Európsky súdny dvor už rozhodol, že ľudí treba informovať o tom, či sú na tom čiernom zozname, aby mali možnosť sa odvolať. Ale tento proces ešte nie je celkom v súlade s medzinárodnými zásadami pre ľudské práva. Čiže právo na spravodlivý súd, právo na prístup e, k e, nápravným opatreniam a tak ďalej. Toto ešte nie je tam celkom jasne sformulované. Mnohé z najvýznamnejších porušení e, ľudských práv, ktoré sme v minulých rokoch videli z hľadiska protiteroristickej politiky, to spadá vlastne do takej šedej zóny, a vlastne súvisí to s, s EBOPom aj s ďalšími politickými aj, e, smerovaniami v rámci EÚ z hľadiska medzinárodnej politiky, ale aj s politikou vnútroštátnou jednotlivých členských štátov. Čiže situácia tu nie je veľmi jasná. A na to sa už poukázalo dnes predpoludním. Charta je záväzná pre všetky inštitúcie EÚ, pre všetky orgány EÚ, a všetky inštitúcie a orgány EÚ musia rešpektovať chartu pri všetkých krokoch, ktoré vykonávajú. A to sa týka aj jednotlivých predstaviteľov, ale aj agentúr ako Frontex a tak ďalej. Ak má byť charta záväznou pre všetky inštitúcie a orgány a všetky agentúry, tak z toho vyplýva, že aj keď Európsky súdny dvor nemá E, kompetenciu, pokiaľ je o spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku EÚ, predsa len treba e, plniť zásady charty, ale tieto veci treba ešte vlastne v nastavajúcich rokoch odskúšať, ako to bude fungovať. Európsky parlament už uplatnil chartu počas rokovaní, ktoré už sa spomínali, ale teraz očakávame, že Európsky parlament urobí to isté aj v súvislosti s ostatnými dohodami ďalšími krajinami, hlavne pokiaľ je o vzájomnú právnu pomoc a extradíciu. Nebudem zachádzať do detajlov, pokiaľ je o diskrimináciu, pretože o tom sa už hovorilo, ale chcem len pokázať na to, že značná časť charty sa tomuto venuje a už sme spomínali, že je tu ďalší priestor v súvislosti s Európskym dohovorom, v súvislosti s postihnutím, sexuálnou orientáciou a tak ďalej. Takže tam je ešte priestor na prácu do budúcnosti, hlavne v súvislosti s Romami a tak ďalej. A pokiaľ ide o politiku azylu a migrácie, som spomínal článok 19 odsek 2. Poprvýkrát sa tam explicitne poukazuje na tento aspekt a je tam aj odvolávka na Európsky súdny dvor. Hovoríme nielen o tých osobách, ktoré sa uchádzajú o azyl, ale vlastne ide o osoby, kde vlastne by nemali byť e, vydávané do krajiny, kde by mohli e, byť výskrými, proste vystavené mučeniu alebo neľudskému zaobchádzaniu a tak ďalej. Tiež som už spomínal článok 41 o, správnej, o dobrej administratíve a dobrej správe veci verejných. E, často dochádza k zlyhaniu verejnej správy a napríklad keď e, sa obnovujú e, povolenia k pobytu alebo doklady totožnosti a tak ďalej. Toto má dopad potom na to, aby sa mohla rodina stretnúť spolu, potom tieto veci treba riešiť súdnou cestou. Ďalej je tam ešte článok 1 o ľudskej dôstojnosti. Článok 1 stavia ľudskú dôstojnosť ako absolútny základ charty. Má to veľký význam, hlavne keď sa pozrieme na politiku azylu a migrácie z hľadiska budúcnosti. Je to pre nás veľmi dôležité, keď sa zameriame na vlastnú kampaň v súvislosti s ľudskou dôstojnosťou. Zameriavame svoju pozornosť na nedeliteľnosť ekonomických, sociálnych a politických práv, ako aj e, práv kultúrnych. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Niklos. Stále nám zostáva ešte niekoľko minút. Otváram priestor pre diskusiu, takže nech sa páči každý, kto by rád spomenul niečo ďalšie, predložil nejaké otázky. Ak sa teda aj predstavíte, nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, som Gianni Copana. Som Talian a mám na starosti európske záležitosti tu v Bruseli. Ospravedlňujem sa, nebol som pritomný v tých skorších častiach dnešnej debaty. Mám len niekoľko takých rýchlych otázok, ktoré by som vám chcel predložiť v taliančine. V prvom rade, e, v mojej krajine sme schválili zákon ohľadom zachytávania e, imigrantov v medzárodných vodách a tento zákon vzbudil veľkú polemiku. E, dokonca došlo aj k zásahu vysokého komisára OSN v tomto smere. Rovnako sme tu mali aj zásah zo strany komisárky Redingovej. Moja otázka teda znie, e, čo môžeme čo, aký je záver o týchto národných zákonoch, ktoré povedzme môžu byť v protiklade s európskou legislatívou, aký, aký má, aké teda bude tento vývoj. A ďalej, ochrana identity. V Taliansku častokrát diskutujeme o návrhu zákona, ktorý chce zakázať publikovanie vo verejnoprávnych médiách alebo akýchkoľvek médiách s záznamy z telefonických rozhovorov medzi deliktami, medzi delikventami. Pardon. A e, v tomto prípade tiež dochádza k riziku nekompatibility medzi národným a európskym právom. Pretože interferencie v tejto oblasti môžu byť pomerne veľké. A rád by som si vypočul vaše názory. Ďakujem pekne. Nejaké ďalšie otázky? Nech sa páči. Moje meno je David Lith a som z mimovládnej organizácie, ktorá sa zaoberá národnými jazykovými menšinami v Európe budem musieť priniesť správy eh, svojim mm, mimovládnym organizáciám v Británii, v Británii vo Francúzsku a Maďarom eh, na Slovensku. V nadväznosti na túto diskusiu zdá sa, že tu je akési, akási nedôslednosť, že čo, chce, mm, čo chcete navrhnúť v prípade tých členských štátov, ktoré sú rozhodne mimo mimo toho, čo je európsky štandard v oblasti jazykových práv a nediskriminácie na základe jazykovej, jazykového používania v menšín. Európska únia robí veľké kroky napred, ale niektoré členské štáty nie. A potom komisárka dnes ráno hovorila, že Európska únia nemôže interferovať do jazykovej politiky daného štátu. Čiže akým spôsobom e, chcete zosúľadiť e, tieto rozdiely, keď e, sa oba tieto svety navzájom vzdialujú. Ďakujem pekne za túto otázku. Máme nejaké ďalšie otázky? Ďalšie návrhy? Dobre, tak sa môžem vrátiť naspäť k panelistom. A predpokladám, že tu boli aj špecifické otázky pre pána profesora Rodotu a možno by sa k tomu rád vyjadril. K týmto témam, ktoré boli otvorené, najmä k témam, ktoré sa týkajú talianskej situácie. A potom sa môžem vrátiť naspäť k tým ostatným členom panelu, ktorí by sa vyjadrili k týmto témam. Pán Rodota, nech sa páči. Relevantnosť toho, čo sa deje v Taliansku a relevancia vo vzťahu k charte základných práv a slobôd. Myslím si, že um, to bolo predovšetkým preukázané v stanovisku, ktoré sa objavilo pred dvoma dňami a ktoré, vydali, a ktoré vydala Vivien Redingová. Pani komisárko, sme dnes ráno mali možnosť si vypočuť a spomínala, že komisia pozorne e, sleduje parlamentnú púť e, z talianského zákona a tiež dopady e, v súvislosti s článkom 11 e, pozorne preskúma. V článku 11 ide o, o, slobodnú, o slobodný názor. Mm, bez osporu ide tu o záležitosti, ktoré upravuje Charta základných práv a slobôd. Nechcem to tu teraz hodnotiť a nechcem tu e, tento e, zákon opätovne posudzovať, pretože v Taliansku som ho už viacnásobne kritizoval. Nechcem sa opakovať, nie je to tuto správne fórum. Chcem len povedať, že v celých diskusiách e, v, ohľadne tejto veci sa odzrkadľuje jedna téma, jedna téma, ktorá je predmetom tiež predmetom charty základných práv a slobôd a síce vzťah medzi novým spôsobom ochrany súkromného života, kde charta upravuje novú ochranu údajov inak, než je tomu pri ochrane rodiny. Máme teraz v charte článok 7 a bol doplnený špecifický článok 8 v súvislosti s ochranou údajov. Čiže vzťah medzi touto novou dimenziou v rámci ochrany osobných údajov a mm, vzťahu e, s právom na informácie musí ozrkadľovať e, dve skutočnosti. Tieto sú uh, takto upravené aj v charte. Máme na jednej strane dočinenia s uh, E, slobodou, e, s právom na informovanosť, ale tam vyvstávajú otázky e, v súvislosti s inými problémami, ktoré máme tiež upravené v charte. Teda, ak napríklad sa odvolávame na článok o dobrej správe a ak sa odvolávame na administratívnu transparentnosť, potom vidíme, e, že právo na slobodné vyjadrenie vlastného názoru e, je posilnené vždy e, tam, kde sa majú umožňovať aplikovať aj iné práva právo na dobrú správu, áno, korektný beh života, dalo by sa povedať. My sa tu odvolávame na e, spoločný e, pojem, na spoločnú definíciu. E, táto definícia má svoj pôvod v Spojených štátoch amerických a Nachádza sa tiež v rozsudkoch Európskeho súdneho dvora a súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Všade tam, kde ide o, verejné, o verejných činiteľov, napríklad o politikov, ktorí majú dôležité funkcie v rámci štátnej správy, tak všade tam eh, prevládá právo eh, občanov na informovanosť má prednosť pred právom tohto činiteľa na ochranu e, informácií. Čiže v tomto smere tu má e, karta, e, charta dvojnásobnú relevantnosť. E, rád by som využil túto príležitosť a vrátil sa k istému bodu z mojej prednášky a aj pán profesor Label sa tomuto bodu venoval. Charta základných práv a slobôd sa stala právne záväzným dokumentom. Aj e, keď ešte nemá formálnu právnu hodnotu zmluv ako takých. Táto charta bola aplikovaná v stovkách vynesených rozsudkov, rozsudkov ústavných súdov, rozsudkov e, Európskeho súdneho dvora, aj e, pri rozsudkoch iných e, súdov než ústavných súdov. Len toto chcem pripomenúť. Chcem pripomenúť, toto je nové dedičstvo, dedičstvo, nad ktorým by sme sa mali zamyslieť. Táto jurisprudencia v určitom zmysle slova ukázala, že kritiky e, týkajúce sa charty základných práv a slobod nie sú na mieste. V mnohých právnych a politických kruhoch sa ozývali hlasy, e, že Charta základných práv a slobôd je len ďalším posilnením čisto ekonomicky zameraného zmyšľania Európskej únie. Ja som sa v protiklade k tomu e, pokúsil vysvetliť, že tu ide práve o e, zlom a o koniec e, tohto ekonomicky zameraného zmyšľania. To predsa vidíme v charte samotnej. Stovky vynesených rozsudkov nám ukazujú, E, rozsudky boli samozrejme umožnené vôbec existenciou e, charty, že tu nejde o posilnenie tradičných ekonomických hodnot, ale že tu ide o uznanie základných práv občanov, ktorí sa môžu dostať do konfliktu so spôsobom zmýšľania zameraným čisto e, trhovo a čisto ekonomicky. Nad týmto by sme sa mali zamyslieť v Taliansku e, máme takú webovskú stránku, ktorá bola umožnená spoluprácou justičných orgánov z rôznych členských štátov Európskej únie a nájdete na tejto stránke pôvodné znenie e, týchto rozsudkov, ktoré som spomínal. Len som e, vás chcel informovať, že takéto niečo existuje a chcel som podporiť e, a počiarknúť to, čo som už povedala na úvod. Súdy boli veľmi aktívne, sú aj naďalej veľmi aktívne, ale teraz nadišiel čas, aby si e, bol svojej zodpovednosti vedomý aj zákonodarca. A toto sa týka aj e, Európskeho parlamentu, pretože pokiaľ tomu tak nebude, e, budú Európu budovať sudcovia. Nemali by sme zabúdať, že máme teraz posilnenú zomluvu a že základné práva a slobody sú tiež chartou posilnené. Ak by ste boli takí láskaví, tak ešte e, na tejto druhej strane panelu je stále pán Žerom, ktorý na to chce reagovať. Ďakujem pekne, pán predseda, veľmi stručne k téme azylu. E, chcem vás len informovať, že počas leta a začiatkom e, jesene a agentúra pre základné práva uverejní sekvenciu alebo za sériu štúdií, ktorá bude hovoriť o situácii na vonkajších hraniciach 27 členských štátov. A keď sa pozráme na tie odlišné komponenty, návratovej smernice o návrate, keď sa pozrieme na to, aká je situácia priamo v teréne, tak treba povedať, že tá prvá správa, ktorá bude publikovaná už čoskoro, bude hovoriť o, o zachytávaní na hraniciach. A môžem vám povedať, že e, sme odhalili celý rad rôznych problémov a, a tém. Takže keď sa ale vrátime k jednej z našich predchádzajúcich tém, tak to nie je len teda jedna z tých oblastí, kde aplikujeme európske právo, ale samozrejme aj Európsky dohovor o ľudských právach, ďalšie štandardy a štandardy e, OSN, tak aby sme dokázali merať podmienky na, na hraniciach a či splňajú tieto medzárodné uznané štandardy. Ale samozrejme, ako som už spomínal skôr, um, túto štúdiu o mladistvých bez doprovodu budeme publikovať, kde sme uh, e, 3-4 stovky mladých vlastne in, uh, e, in, za, uh, zapojili v zachytných centrách v 5 a 6 členských štátoch aby sme dokázali posúdiť, aká je situácia v prípade týchto mladistvých. A opäť sa objavila, cel, objavil celý rad rôznych obáv. Opäť je to štúdia, ktorá príde už čoskoro a tá bude hovoriť o právnej asistencii pre azylantov a uchádzačov o azyl a o v situácii pri imigrantoch, ktorí prichádzajú na naše hranice, čiže aké tam sú právne systémy. A opäť, či to, čo máme zavedené na hraniciach, je v súlade s našimi medzinárodnými štandardmi. Takže naozaj je toho pomerne veľa. Agentúra veľmi rada sa zapojí do toho, čo sa tu deje, rovnako ako veľmi rada nám pomôže aj komisii získať lepšie informácie. Pán Ženom, nech sa páči, a pán Jažab, a aby sme dokončili túto časť panelu, nech sa páči. Ďakujem pekne k téme azylu. Samozrejme, naši kolegovia z UNHCR e, sa určite budú, alebo by určite boli v lepšej pozícii, aby vám vedeli dať e, komplexnejšie, komplexnejší a úplnejší zoznam tých jednotlivých tém a vedeli by sa v tom lepšie vyjadriť, ale ja by som chcel zdôrazniť, že že podporujeme e, pomerne široko tie návrhy, ktoré boli predložené Európskou komisiou, čo, ktoré sa týkali e, zlepšenia v oblasti e, pridelovania azylu, európskej azylovej legislatívy, ktorá, ktoré sú nasmerované tak, aby dochádzalo k harmonizácii smerom nahor, čiže malo by tu byť vytvorené lepšie procedurálne zábezpeky pre uchádzačov o azyl, a rovnako sú tu vlastne snahy, ktoré sa snažia zabezpečiť väčšiu, lepšiu mieru prístupu ohľadom prístupu k jednotlivým práv, vrátanie sociálnych a ekonomických práv pre osoby, ktoré, ktoré sú v doplnkových formách ochrany. A to všetko v rámci toho širokého názvu e, príjemcov a príjmatelia medzárodnej ochrany. E, keď hovoríme o konkrétnej situácii v Taliansku, tak tu by som chcel povedať, že e, Vysoký komisár pre ľudské práva navštívil Taliansko a vo februári tohoto roka a e, tá téma ľudských práv naozaj v kontexte e, v kontexte uchádzačov o azylu boli pomerne vysoko na programe rokovania. Nedokázal by som ani ani e, vymenovať celú tú tému, e, celý zoznam tých tém, ktoré, ktoré tam boli prerokované. To bol predmet vlastne dvojdenných, veľmi bohatých diskusí, um, ktorým sa venovali um, členovia parlamentu v dvoch, e, z dvoch snemovní. Chcem len zdôrazniť, že boli tu niektoré témy, pri ktorých bola pomerne pozitív, boli pomerne pozitívne pocity, ako napríklad počet úspešných, e, počet úspešne vybavených e, aplikácií o azyl, že to bolo pomerne e, vysoké, tak rovnaké podmienky v jednom z tých záchytných centier boli dobre uspokojivé. No, za centier, ktoré navštívil vysoký komisár, to bolo rovnako zase s pozitívnymi závermi. Potom tu ale boli samozrejme témy, ktoré boli vnímané viac ako problematické, ako napríklad pomerne koncept zameraný hlavne na bezpečnosť integračnej politiky ako celku, ehm, potom mediálne stereotypy v prípade migrantov a ich prepojení na kriminalitu a trestnú činnosť a potom, a čo je možno najdôležitejšie, ehm, mali politiku, ktorá sa zdá byť štátnou politikou ohľadom vlastne zatláčania naspäť do Líbie na mori. Takže to odôvodnenie, ktoré sme v tom čase dostali, bolo to, že hoci hoci Líbia nie je signatárom ženevského dohovoru, UNHCR tu koná. V tom čase už naši kolegovia z UNHCR prestali konať, alebo teda prestali pôsobiť v Líbii a to bolo e, odôvodnenie, ktoré už aj v tom čase samozrejme bolo veľmi nepresvedčivé. Takže aspoň teda podľa nášho názoru. Pretože jednoducho Líbia nebola signatárom a práve z toho dôvodu e, to bolo špecificky identifikované vysokým e, komisárom ako niečo, čo je pomerne problematické a bol to aj príklad e, Refulmo, takže za, adekvátne to bolo samozrejme aj kritizované. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán Jažab, a teraz sa dostávame k druhému panelu, ktorý hovorí o, o bezpečnosti. Ak e, vám to nevadí, môžeme postupovať tým opačným, e, opačným e, smerom. Takže pán Nikos a potom každý z vás, ktorý by mohol vystúpiť pre záverečné vyjadrenia alebo záverečné stanoviska. Pán Nikolz, nech sa páči, ďakujem pekne, ale veľmi stručne. E, rovnako e, chcem zdieľať to, čo hovoril Gentleman z Euroline, pretože samozrejme v rámci celej spoločnosti je pomerne veľa zmetku ohľadom tej súčasnej situácie a zároveň ako sa situácia bude vyvieť počas nadchádzajúcich mesiacov. Nepomáha tomu ani skutočnosť, že tu máme akési konfliktné e, správy od jednotlivých inštitúcií, ale aj od členských štátov ohľadom toho, ako sa bude uplatňovať táto charta, ako sa bude používať. Čo môžem povedať e, ako možno také upokojenie je, že najprv počkajme, aká je, či je situácia vôbec jasná a ako, sa, ako to uzrejmi alebo ako to vyjasní e, oznámenie komisie. No a zároveň aj to, čo bolo povedané, je veľmi dôležité. Nie je to len pre sudcov, rozhodne nie len pre sudcov v rámci Európskeho súdneho dvora, aby tí rozhodovali, akým spôsobom má táto charta byť používaná do budúcnosti. Ehm, je to aj úloha politikov. Tak tu ako aj v Európskom parlamente, ale rovnako aj v národných parlamentoch ehm, národní poslanci musia e, brať na zodpovednosť vlastné vlády, a to už teraz. A potrebujeme zabezpečiť, že tu bude naozaj ich silná línia zo strany Európskeho parlamentu ohľadom e, schvalovania komplexného, ale maximalistického prístupu vo vzťahu k charte. A zároveň musíme zabezpečiť, že Európsky parlament nebude čakať do októbra, kým sa veci možno trochu ozrejmia, ale že Európsky parlament už teraz poskytne užívateľom tejto charty základné referencie eh, k medzinárodnému právu, a to práve prostredníctvom pozmeňovania legislatívy a zároveň aj prostredníctvom toho, že budeme vyzývať a brať iné inštitúcie na zodpovednosť, a to vrátanie e, zahraničnej politiky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, teraz pán Makauda. Ďakujem pekne. E, veľmi stručne chcem len povedať, že rozhodne aj my veríme, že e, oznámenie komisie prinesie nejakú ďalšiu jasnosť alebo vysvetlí veci v tejto oblasti. A záverečnú vec, ktorú by som chcel povedať, je to, že opäť národné orgány pre ľudské práva sú veľmi dôležité, či už je to oblasť eh, jazykových práv alebo azylu alebo iné, iného spektra tém, ktoré sa otvárajú na národnej úrovni eh, veľmi dynamický a efektívny spôsob, ako zabezpečiť, že tieto štandardy, vrátanie štandardov na európskej úrovni, že sú, naozaj dosahované a že sú vlastne reálne, reálne na lokálnej úrovni naplňané, je to, že musíme mať dôveryhodné národné inštitúcie, ktoré to zabezpečujú. A to je práve jeden zo spôsobov, ako v podstate eh, zabezpečiť rovnaké podmienky vo všetkých členských štátoch. Ďakujem pekne, pán Privo. Už som to spomínal často charta je aplikovateľná len na určitých e, úrovniach, napríklad e, na úrovni európskej politiky. A teraz je pre mimovládne organizácie dôležité, aby e, ju začali aplikovať ako akýsi benchmark. Musíme skutočne začať pracovať, pretože my sme tí, ktorí môžu popohnať veci dopredu. Možno by nebolo zlé zaoberať sa aj monitoringom jednotlivých fóriem diskriminácie, byť člen článok 21 charty tam e, musíme začať pôsobiť e, v týchto oblastiach, musíme byť silní, musíme e, lobovať u všetkých tých, ktorí sa zatiaľ ešte zdráhajú. Ďakujem, pána profesora Labaje. Ďakujem. Táto téma je skutočne mimoriadne komplikovaná, pretože základné práva e, sú veľmi dôležitou problematikou, ale nesmieme zabúdať na to, že všetci e, máme svoje vlastné právne tradície, systémy a preto e, je pre Európsku úniu veľkou e, výzvou dopracovať sa k určitej vyváženosti. Čiže túto prácu musíme uskutočniť a musíme zohľadniť rozmanitosť a rôznorodosť v Európe, ale musíme sa snažiť dopracovať sa k jednote. Čiže vždy tu musí ísť v nadchádzajúcich obdobiach o subsidiaritu hm, a síce nie v tom zmysle, ako obvykle zákonodarca s týmto pojmom zaobchádza. Nie, mám na mysli subsidiaritu akou my e, budeme sa snažiť v našich národných e, pomeroch e, aplikovať to, čo sme si stanovili na úrovni európskej. To sa ešte nepodarilo. Myslím si, že nadchádzajúce roky z tohto aspektu budú veľmi napínavé. Ďakujem pekne vám všetkým. No a teraz ak už nie sú žiadne ďalšie otázky alebo žiadne ďalšie reakcie, myslím si, že je najvyšší čas, aby sme sa dostali k záverom, k záverečným eh, vyjadreniam z tohoto zaujímavého seminára, ktorý prebiehal počas posledných niekoľkých dní, ehm, počas posledných dvoch dní tu v Európskom parlamente, takže slovo dáme pani Kinga Gál, pani Kinga Gál ehm, z predsedníctva výboru. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to naozaj veľmi ťažká úloha zhrnúť e, to všetko, čo bolo povedané počas dnešného a včerajšieho dňa, pretože tie témy, ktoré sme sa venovali a ktoré sa tu objavili, sú naozaj veľmi komplexné. To, čo vieme iste, je to, že tu existuje e, v súčasnosti momentum e, v rámci života Európskej únie v oblasti ochrany základných práv a slobôd v Lisabonskej zmluve, e, treba si prečítať Lisabon, treba si prečítať e, chartu. To všetko poskytuje veľmi moderný zoznam e, ľudských práv, základných práv a máme tu inštitúcie, z ktorých všetky majú možnosť rozvíjať a budovať túto oblasť a zároveň majú zodpovednosť tak konať. A práve preto chceme opäť a opäť počerkovať otázku zodpovednosti všetkých týchto inštitúcií, ktoré boli e, vytvorené a, a teda to, čo vidíme, je, že všetko tu už je. Otázka je, ako tieto nástroje použijeme, ako tieto nástroje, mechanizmy, e, inštitúcie použijeme pre ochranu e, základných práv bola som veľmi rada, že sme si mohli vypočuť názor komisárky, že, nebude, že nebudeme tolerovať eh, akékoľvek porušenie a a takisto, že bude sledovať vlastne eh, akékoľvek porušenia vo rôznych fázach, v rôzne legislatívny, vo fáze legislatívnych eh, návrhov, vo fáze implementácie na úrovni členských štátov a to vždy vlastne, keď príde k, ku komunitárnemu právu alebo k otázkam komunitárneho práva a jeho implementácie. No a potom sme tu mali riaditeľa agentúry, ktorý tu bol medzi nami a to nám veľmi jasne ukazuje, že áno, máme tu aj osobitnú inštitúciu, ktorej úlohou je poskytovať dáta, dáta k témam implementácie a zároveň ochrany práv, ktoré sú už vsunuté do charty. Máme tu agentúru, ktorá bude poskytovať informácie politikom a zároveň nám dokáže poskytovať aj pomerne široký horizontálny obraz toho, čo sa deje v súčasnosti na úrovni Európskej únie, ale zároveň môže mať aj úlohu pripomínať nám všetky medzinárodné záväzky, ktoré, e, ktoré, ktoré členské štáty Európskej únie majú. A to je dôležité práve kvôli tomu, a teraz myslím najmä na vystúpenie pána Jažaba, Nesmiem zabúdať na tieto záväzky, ktoré členské štáty majú v rámci medzárodných zmluv. Včera popoludní sme diskutovali o týchto témach, o úlohe súdov v rámci tohoto rámca, v rámci ochrany ľudských práv a slobôd, akým spôsobom oni vnímajú úlohu ústavných súdov, um, súdneho dvora v Luxemburgu, súd, um, zároveň Európskeho súdneho, Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu a diskutovali sme o dohovore o ľudských právach a o úlohe týchto dvoch súdov v rámci tohoto procesu. No a to, čo vidíme, je, že tu je naozaj pomerne veľký priestor plný možností, ale naozaj musíme pracovať na tých detailoch, pretože detaily v konečnom dôsledku môžu spomaliť Ehm, adekvátne používanie, adekvátne, adekvátne využívanie možností inštitúcií a samozrejme nemôžeme ani e, podceniť úlohu akadémií, e, národných inštitúcií pre ľudské práva a medzinárodných e, mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú tejto téme a ktoré propagujú tieto témy. Pretože sú to práve tieto inštitúcie, ktoré spájajú ten každodenný život, tie každodenné problémy, každodenné vlastne vnímanie ľudských práv s európskymi inštitúciami. A to je práve ten, tá oblasť, kde vidím obrovskú úlohu parlamentu ktorý nám pripomína, že áno, táto nová architektúra je veľmi pekná. Je veľmi dobré, že máme niečo takéto, ale a nemôžeme vlastne všetko hneď na prvý pohľad e, považovať za fungujúce. Ten, ten proces fungovania príde krok za krokom postupne a ak to nedokážeme prepojiť e, s tými každodennými požiadavkami našich občanov, tak v tom prípade stratíme stratíme sa e, alebo stratíme E, vlastne ten detail v množstve, v množstve ostatných vecí. Stratíme tak povediac e, stromy v lese. A e, práve preto je, bolo veľmi užitočné vypočuť si všetky tieto názory, všetky tieto pohľady pri príprave našej správy. Myslím si, že úloha parlamentu je generovať diskusie, sledovať, čo sa deje v oblasti ostatných inštitúcií, sledovať, či oni robia svoju prácu prácu, ktorú majú robiť a akým spôsobom sa im to darí, kedy to robia a tak ďalej. Takže naša úloha je oveľa viac zameraná na to, aby sme skôr e, pozorovali túto prácu a jej fungovanie a reagovali na, na ich prácu v čase, keď je nevyhnutné príjmať rozhodnutia a nerobili ich prácu za nich. Myslím si, že to bolo asi všetko, čo sme mohli povedať, všetko, čo sa dalo zhrnúť eh, v takom krátkom čase a v krátkom eh, priestore, ktorý sme mali k dispozícii. Mm, všetci musíme využiť túto príležitosť. A to práve kvôli tomu, že to je veľmi eh, vzácný moment a ak ho nevyužijeme správne, tak tento moment vyprší a budeme, e, zostanú len tie jednotlivé mechanizmy a inštitúcie, ale nebudeme vidieť tú reálnu zmenu. Nebudeme vidieť tú reálnu zmenu na úrovni občana. A našim cieľom je dosiahnuť to na, alebo do, dosiahnuť zmenu pre všetkým na úrovni občana. Ďakujem pekne. V mene výboru LIBE chceme poďakovať všetkým panelistom, každému jednému. Ďakujem vám veľmi pekne Rovnako ďakujeme aj všetkým zástupcom občianskej spoločnosti, akademických organizácií, inštitúcií, ktorí sa zúčastnili tohoto seminára, tohoto vypočutia počas posledných niekoľkých hodín. A samozrejme ďakujeme aj predovšetkým aj poslancom, ktorí prišli a boli aktívnou súčasťou tejto diskusie a vystúpili predovšetkým a pani Kinga Gal, ktorá je aj vážno, alebo váženou členkou a členkou predsedníctva výboru LIBE a je spravodajkyňa pre túto tému, e, ktorá sa týka pristúpenia, pristúpenia Európskej únie k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Urobili by sme svoju prácu, urobili sme ju na čas. Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomovali, že Lisabonská zmluva je konečne v platnosti. A Lisabonská zmluva je naozaj e, významná udalosť. Je to naozaj, sú to dobré správy, dobré správy pre všetkých. Napriek kríze, napriek obrovský, obrovskej finančnej a ekonomickej kríze, ktorá tak e, neuveriteľne upriamuje pozornosť všetkých európskych inštitúcií a európskej verejnosti. E, napriek tej e, veľkosti tých víziev, ktoré sa nachádzajú pred nami, napriek skutočnosti, že Lisabonská zmluva má taký obrovský dopad na inštitucionálnu architektúru, vieme o všetkých tých sporoch, ktoré boli otvorené e, toto, tým, toto veľkou udalosťou. Tak Lisabonská zmluva je predovšetkým, predovšetkým o právach občanov. Nesmieme prehliadať skutočnosť, že Lisabonská zmluva je e, krok výrazného civilizačného úsilia je to proces civilizácie postavený na vláde zákona a už od úplného začiatku tohoto ústavného, tejto ústavnej skúsenosti vieme, že neexistuje ústavný proces bez toho, aby sme e, nezakotvovali tie základné práva, aby sme nehádali základnú listinu práva slobod. A pravda je taká, že ten európsky projekt, európska skúsenosť e, nám ukazuje, že sme sa dostali takto ďaleko a nemôžeme sa dostať ďaleko bez toho, aby sme neboli jednoznační ohľadom tohoto základného princípu, čo je principiálna otázka. Nie je tu nejaký deficit hodnôt alebo, alebo práv, to rozhodne nie. Nie je tu ani deficit hodnôt a práv eh, na úrovni judikatúr Európskeho súdneho dvora, ale myslím si, že ešte stále tu existuje deficit práva hodnôt v európskych debatách a diskusiách. A práve tejto téme sa musíme venovať. Musíme práve vrhnúť svetlo na túto principiálnu otázku a musíme sa rozhodne dokázať popasovať s touto témou. Je to naša povinnosť, aby sme dokázali túto principiálnu tému zdieľať s tak veľkou dávkou energie, ako len dokážeme a a máme príležitosť tak spraviť a pri príležitosti toho, že Lisabonská smluva vstupuje do platnosti, pretože máme tu jednoznačný mandát preto, aby Európska únia sa stala súčasťou dohovoru, e, Európskeho dohovoru o ľudských právach. Máme tu oblasť slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. Máme tu lisbonizáciu všetkých tém, ktoré sa týkajú spravodlivosti a bezpečnosti. Máme tu máme tu výrazný krok, pretože všetky tieto nové jurisdikcie a kompetencie, e, to všetko sa teraz stane predmetom rozhodovania Európskeho súdneho dvora a máme tu potom nový dialog, nový dialog, ktorý musíme budovať medzi Štrasburgom, Štrasburským súdom pre ľudské práva a Luxemburským Európskym súdnym dvorom. Samozrejme, že to nebude jednoduché. Venovali sme sa tomu už pomerne dlho, diskutovali sme o tom dohlbky na výbore LIBE, na výbore AFKO, na plenárnych e, zasadnutiach Európskeho parlamentu. Ale teraz si samozrejme veľmi dobre uvedomujeme, viac ako kedykoľvek predtým, že je tu obrovský objem technických problém, technických víziev, komplexných technických tém a vážnych politických víziev, ktorým sa musíme venovať. A všetky tieto dilemy nemôžu byť vyriešené jedným mávnutím ruky. Bude to trvať dlho a bude to veľmi náročné, naozaj veľmi náročné. Takže viac ako jedenkrát som pripomínal to, že Lisabonská zmluva nebola vytvorená preto, aby životy týchto parlamentov, alebo život tohto parlamentu bol jednoduchší. Práve naopak, musíme ho spraviť náročnejším, oveľa ťažším. A okrem toho musíme byť oveľa zodpovednejší, oveľa zodpovednejší k našim občanom, pretože s novými právomocami, s novými zodpovednosťami a s novými kompetenciami prichádza aj väčšia zodpovednosť a väčšia dôveryhodnosť voči našim občanom. Ale myslím si, že záverečné, záverečné e, zhrnutie musí brať do úvahy aj to, že európsky občania už viac nechcú eh, delegovať viac právomoci tomuto európskemu projektu, tejto európskej architektúre, pretože zatiaľ jednoducho im neposkytol dosť, nemajú, nemajú dostatočnú jasnosť a nedali dostatočnú silu. Každý krok bude sprevádzaný ďalšou úrovňou záruk, ďalšou úrovňou ochrany pre ich práva, pre práva občanov. To je práve tá mágia Európskej charty základných práv, pretože tá doplňa, tá rozširuje ten štandard ochrany, ktorý, ktorý sme dosiahli, ktorý sme dobili počas eh, týchto posledných rokov eh, pre európskych občanov, pre európsky ľud, pre ústavnú skúsenosť každého členského štátu ale teraz tu máme ešte jednu ďalšiu fázu, máme tu ďalšiu fázu pre ochranu a štandardizáciu základných práv a slobôd a to, to je práve tá nová vyššia generácia práv, práva novej generácie, ktoré sú ktoré sú napísané veľmi aktuálnym spôsobom, sú aktualizované všetkými možnými spôsobmi a tie naozaj musia byť nemôžu obmedzovať akékoľvek iné práva, ktoré už boli vytýčené počas storočí každým jedným členským štátom, ktoré majú vlastnú ústavnú skúsenosť, ale práve naopak, tieto nové práva musia obohatiť a rozšíriť a, a, a prehlbiť, prehlbiť túto skúsenosť a ten štandard ochrany, ktorý tu existuje pre práva občanov, ktoré boli potvrdené v každom jednom členskom štáte na ich individuálnej úrovni. Musíme to robiť spoločne, musíme to robiť správne, pretože to nebude jednoduché. Videli sme to, videli sme to v tejto diskusii. Niektoré vystúpenia, ktoré tu zazneli, boli v tomto smere úplne jednoznačné. Takže tá výzva pred nami je obrovská a myslím si, že práve kvôli tomuto za to stojí. Stojí to za to, aby sme, sa, aby sme nestratili tú správnu cestu, pretože tu v Európskom parlamente nebudeme znamenať nič, ak jednoducho stratíme z dohľadu, že to je o občanoch. Že to je o občanoch a občanoch. A je to o občianstve. A je to o právach. A je to o hodnotách. A neexistuje nejaký európsky ústavný zákon, ak tu niek bude existovať takýto, takáto charta základných práv a slobod. Takže ďakujem za všetky vystúpenia, ďakujem vám za váš čas a týmto záver, týmto, týmito záverečnými poznámkami alebo záverečným zhrnutím môžeme ukončiť náš seminár. Ďakujem pekne.